Yes, ladies and gentlemen. Dámy a páni, vítajte na stretnutí ITRE. Je mi ľúto, že sme sa oneskorili, ale štrajkuje sa na letisku, asi viete. Tak to je dôvod. A viem, že mnohí kolegovia a kolegyne asi majú problém s dopravou. Tak či tak, keď už nie sú, keďže nie sú žiadne oznámenia predsedajúceho, len to, že pán Tori tu dnes nemohol byť, preto budem predsedať stretnutiu ja. Pán Tori jednoducho nepríde na stretnutie ITRE a nebude predsedať. Prvý bod programu je Prezentácia štúdie s názvom Leasingová spoločnosť. Ja okamžite dávam slovo pánu Filipovi Šepemanovi z výskumného inštitútu výskumnej skupiny, ktorá pracuje v inštitúte Wuppertal. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Neodprezentujem vám to isté, čo vo výbore pre životné prostredie. Som prispôsobil túto prezentáciu pre potreby vášho výboru a využijem len diapozitívy ako pozadie a východiska, ale hlavne využijem čas, ktorý mám k dispozícii, aby som počiarknul, po, prepačte, počiarkol tie aspekty, ktoré sú dôležité pre váš výbor. Európa chce raz dosiahnuť status inteligentnej inteligentného a inkluzívneho rastu, ktorý je trvalo udržateľný, ale vzorce pre spotrebu, ktoré súčasne pozorujeme, nie sú ani inteligentné, ani nie sú trvalo udržateľné, ani nie sú inkluzívne. Priemerná výroba a spotreba, keď to zobrazíme vo forme trendov, vyzerá nasledujúco. Zájdete do obchodu, kúpite produkt, použijete ho, a potom ho zahodíte. To je nerozumné, neinteligentné a má to dosť výrazné dopady. My sme skúmali štandardné európske vzorce spotreby a výroby Vieme, že nakupovanie už nie je hlavnou témou pre e, spotrebiteľov, hoci niektorí spotrebiteľia radi nakupujú. Skôr sme sa sústredili na fázu používania produktov, nie ich nakupovania. V súčasnosti máme rámcové podmienky, v rámci ktorých fáza využívania produktu sa čoraz viac skracuje. Je to fáza, kedy e, sa tešíte, užívate výrobok. Tešíte sa mu. A je tu istý časový rámec medzi nákupom takéhoto výrobku a jeho odhodením a tento rámec sa neustále časovo skracuje. To znamená, že v hospodárstve je potrebné viac energie, viac materiálov a to je trvalo neudržateľná situácia. Fáza využívania produktu sa znižuje aj plánovanými zásahmi, aj jednoducho nedbanlivosťou, napríklad elektronika. Pozostáva z malých súčiastiek, ktoré, keď sa raz pokazia, už sa nedajú znova vyrobiť, boli vyrobené presne pre daný prístroj a niekedy sa vyrábajú za také lacné peniaze, že fáza používania sa využívaním takýchto lacných súčiastok veľmi skracuje. Nerešpektuje sa to ani pri počítačoch. Hlavná doska počítača, ktorá je na pracovných, osobných počítačoch, dokonca na serveroch, je teraz už pozostávajúca z takých drobných čipov, ktoré stoja niekoľko centov, ale všetko všetko, celá kompletná doska, ktorá niekedy stojí niekoľko tisíc eur, treba, aby bola vyhodená, pretože opraviť tieto drobné lacné čipy je jednoducho pridrahé, nezaujímavé pre výrobcu. A odpisy sa vypočítavajú takým spôsobom, že vôbec sa e, nevyplatí vlastníkovi zaniesť výrobok do opravy a je oveľa výhodnejšie pre neho, keď ho zahodí po krátkom období používania. To vôbec nie je múdre, nie je to inteligentné môžem uviesť všeobecne používané ďalšie výrobky ako príklady, napríklad e, gombík iPhone, ktorý sa nazýva Home. V týchto výrobkoch často výrobca nie je orientovaný na pohodlie spotrebiteľa ale na skracovanie doby používania výrobku, tak, aby ste museli celý produkt vyhodiť, keď sa nejaká malá súčiastka pokazí, teda, teda čím skôr, aby ste ho mohli vyhodiť. A to vytvára istú mentalitu medzi výrobcami, ale aj medzi spotrebiteľmi. Je to mentalita vyhadzovačov, vyhadzovania, ktorá je trvalo neudržateľná, pretože zintenzívňuje spotrebu materiálov a energie, nie je to inkluzívny prístup k veci, pretože zamestnanosť napríklad v azijských krajinách, ktorá funguje za pochybných environmentálnych a sociálnych podmienok, e, sa podporuje a recyklovanie, opravy a ďalšie činnosti, ktoré predlžujú životný cyklus výrobku, v, sa nevyužívajú natoľko, aby malé firmy mohli zostať funkčné. Ale treba vnímať opravu ako poklad, ako službu, ktorá sa dá poskytovať iba lokálne, malými e, firmami. To nie je globalizovateľné opravovať výrobky. A keď vytvoríme pohnutky, e, motivácie na to, aby sa zahodil každý výrobok čím skôr, tak potom samozrejme pridaná hodnota v regióne pre firmy, ktoré by mohli opravovať príslušné výrobky, e, klesa a takisto klesa zamestnanosť za podmienok, keď voláme po zamestnateľnosti mladých ľudí, ktorí ešte nemajú zatiaľ prax. Toto je problematické pre pre všetkých a je to neinkluzívny spôsob správania sa. Koncepcia leasingovej spoločnosti ponúka alternatívu. Leasingová spoločnosť ako koncept patrí do rodiny iných konceptov, napríklad zdieľaná na ekonomika, ktorá podporuje tzv. systémy PSS, systémy kombinácie produktov a služieb. To znamená, že sa nezaujímate iba o izolovaný produkt, ktorý predávate, ako je to váš hlavný záujem. Nie. Vy predávate produkt spolu s nabalenými službami okolo neho je to istý spôsob podnikania, čiže predávate tento balíček produktov a služieb ďalším firmám, takže sme v oblasti B2B, business to business, ale čoraz viac sa tento prístup používa aj v situácii B2C, teda firmy versus spotrebitelia. Systémy PSS sa vzdialujú od primitívnej spotreby a primitívnej výroby tým, že pribaľujú a kombinujú služby k výrobkom dokonca nahrádzajú celý produkt iba službami a takto ho dematerializujú, dematerializujú tak, že zostane iba poskytovaná služba a produkt vlastne materiálne neexistuje. Poskytnem vám dva príklady. Napríklad v oblasti B2B e, v priemyselných e, výrobách chemikálií Mm, často nachádzame také chemické látky, s ktorými sa ťažko manipuluje, respektíve ťažko ich e, potom niekde vyhodiť, keď skončí životnosť. Takže výrobca si kúpi iba vlastnosti príslušnej chemikálie, ale nie tú chemikáliu samotnú. Chemický priemysel teda predáva systémy PSS tým, že síce poskytne tú chemikáliu, ale keď je použitá, tak si ju vezme späť a všetko. Čistenie a di- disponovanie ďalšie, manipulovanie s chemikáliou už klienta nezaťažuje. Je to veľmi zaujímavý obchodný prípad, pretože chemické firmy takto môžu niekoľkokrát predať ten istý produkt po tom, čo ho stabilizujú alebo vyčistia. Je to zaujímavé pre cykly výroby a z hľadiska manažmentu materiálov ďalší príklad bude fotokopírovanie. Je to jedna z prvých oblastí, kedy sme pozorovali v praxi systémy PSS. Firmy v B2B systéme nechcú vlastniť kopírku, ich to vlastne nezaujíma, nič v tom nie, nie je pre firmu zaujímavé. Firmu zaujímajú len služby, to znamená chcú robiť si fotokopie. Máme rozličné systémy. PSS ďalšie e, spôsoby alebo alternatívy sú, že ten samotný stroj fotokopírka je lizovaná, prenajímaná firme a z času na čas sa jednoducho vymení a, a dokonca sa servisuje alebo sa vymienia toner ako súčasť predaja, leasingu. Podobná myšlienka, keď sa kopírka úplne dematerializuje, je, keď firma, ktorá predáva, len vyrába kópie, poskytuje kópie, ale stroj v podstate na fir- e, kupujúca firma nevlastní. Ako spotrebiteľ kupujete od predávajúceho len službu vytrábania kópií a nie produkt, teda kopírku. Ďalším príkladom v oblasti e, spotrebiteľskej je biela technika, pre domácnosti s nízkym príjmom. V súčasnosti tento prístup testujú v Holandsku, kde biela technika sa vôbec nepredáva do domácností, ktoré už majú ťažkosti pri kupovaní ďalších spotrebičov, tak si napríklad prenajmú práčku a tento produkt predávajúci nepredá. On zostáva vo vlastníctve výrobcu, ktorý sa stará o údržbu aj o recyklovanie výrobku po skončení jeho životnosti. Zaujímavý podnikateľský prípad pre podnikateľa, pretože tento stroj, ktorý vyrobil, si môže zobrať a opätovne ho prenajať po oprave niekoľkokrát. Ešte zaujímavejšie, podobný projekt môže mať niekoľko cyklov. Napríklad výrobca predáva úplne dematerializovanú službu, pretože kupujúci si kupuje čistú bielizeň, vypranú bielizeň, bez toho, že by vlastnil práčku. V podstate e, ľuďom nejde o to, aby vlastnili pračku. Každému ide o to, aby mal čistú bielizeň. Dokonca ľudia neradi ani peru. Väčšina ľudí neradi peru, ani neradi žehlia. Takže je to zaujímavé poskytovať službu, kedy vám niekto príde vziať špinavú bielizeň a vráti vám čistú a vyžehlenú po istom období. Pre výrobcov je to tiež zaujímavé, pretože práčky sú fyzicky u výrobcu. Aj z hľadiska životného prostredia to je zaujímavé, pretože výrobca operuje efektívnejšie týmito strojmi, obsluhuje ich efektívnejšie, než by to dokázal kupujúci, ktorý ich používa iba niekoľko hodín týždenne, tieto práčky. Výrobca ich môže využívať 24 hodín denne má k dispozícii údržbárov. A to znamená, že sa na to isté pranie použije menej materiálu, menej energie a menej chemikálií. To je inkluzívny spôsob, pretože takáto služba, ktorá sa poskytuje, sa ponúka nízkopríjmovým domácnostiam a zároveň vytvára zamestnanosť, pracovné miesta pre ľudí, ktorí nie sú kvalifikovaní. Tu máme výsledky štúdie, tam máte ďalšie obchodné prípady, ktoré sa zdajú byť inteligentné, trvalo udržateľné, inkluzívne a pravdepodobne stojí za to preštudovať si bližšie tieto prípady. Teraz by som rád zosumarizoval hlavné body pre tento výbor. Prečo si myslím, že táto štúdia je relevantná pre výbor ITRE? Poprvé, nie je možné dosiahnuť inteligentnú konklu- inkluzí- inteligentný, konkluzívny a trvalo udržateľný rast v, vo výrobe, vo výskume, vývoji v 21. storočí tým tempom, ako to robíme. Musíme zrýchliť a zintenzívniť to, čo robíme. Priemyselná výroba v Európskej únii závisí od vstupov materiálnych aj e- energetických, ktoré v podstate pochádzajú z iných častí sveta, nie z EÚ. To vytvára ekologické aj bezpečnostné problémy, respektíve problémy zabezpečenia dodávok a hospodárske problémy pre výrobcov, ktorí musia importovať tieto e, aktíva. Vidíme fluktuáciu v cenách materiálov, ktoré vytvárajú problémy pre výrobcov v Európe. Tak či tak, teda musíme zaviesť nové politiky, podobne ako to urobili v Japonsku, politiky, ktoré sú zamerané striktne na znižovanie materiálnej spotreby. Používame e, re, e, opätovne materiály a recyklujeme, alebo tak, ako to robia v Japonsku, tak by sme to mali robiť aj my. Tieto systémy PSS, teda spoločné produkty a služby, by mohli byť cestou von z tejto slepej uličky a mohli by byť možnosťou pre miestne, malé a stredné podniky v regiónoch. Je to jednoducho podnikateľský prípad, ktorý by sme mohli porovnať s globalizovanými tokmi, ktoré sú tradičné pre biznis modely 20. storočia. Systémy e, balíčkov produktov a služieb môžu byť však aj kontraproduktívne. To treba otvorene povedať. Systémy PSS nie sú riešením same o sebe, pretože ich treba správne nastaviť, jemne vyladiť, pretože systémy e, balíkov produktov a služieb, teda PSS, môžu aj zvýšiť spotrebu materiálov a energií. A poskytnem vám aj k tomuto príklad. Možno niektorí z vás máte kontrakt s poskytnutím poskytovateľom mobilných telefónov a po dvoch rokoch alebo za ešte kratšiu dobu máte nárok na nový mobilný telefón. V pozadí tohto všetkého je, že spotrebitelia sú motivovaní zahodiť úplne funkčný produkt. A ďalší problém s tým spojený je, že sa používané mobily nerecyklujú, nie, nie je vytvorený systém recyklovania starých mobilov a všetko to len zintenzívňuje využívanie materiálov a energií v hospodárstve e, zbytočne. A vieme, že pri mobiloch a pri smartfónoch naozaj využitie vzácných materiálov je intenzívne, treba ich e, importovať, dovážať a sú to mnohé neistoty. Konvenčné tradičné politiky umiestňujú do stredu diania technológie. Príklady sú napríklad jadrová energetika, biopaliva alebo elektrické vozidla. A pri týchto príkladoch jasne vidno, že zameranie sa na technológiu a na produkt, tak ako to robili politiky pochádzajúce z 20. storočia pre výskum a vývoj, nie sú, ako to slušne povedať, neboli veľmi úspešné, tak toto povedzme. Už to je vidno. A musíme byť oveľa efektívnejší a oveľa úspešnejší pri výskume, vývoji a inováciách e, v našej dobe. Chcel by som E, upriamiť vašu pozornosť na Horizont 2020, ktorý sa snaží dosiahnuť trvalo udržateľný, inkluzívny a inteligentný rast. Ako ho dosiahnuť? To je hlavná otázka. Systémy PSS sú tu horúcim kandidátom a odpoveďou na túto otázku, ale zatiaľ nie sú preskúmané z hľadiska mikroekonomických dopadov, ale v porovnaní s tradičnou ekonomikou, e, nevieme, ako hodnotiť sociálnu inováciu. Aj, aj keď existuje, nevieme, ako kvantifikovať zlepšenia v oblasti životného prostredia a spoločnosti. Aj keď vieme, že závisíme od prechodu na iný typ ekonomiky, napríklad keď sa pozrieme na internet, na leasingové kontrakty, na finančné služby, všetci sme svetkami toho, že v rokoch 2007-2008 naozaj všetko krachlo a nevedeli sme, nakoľko služby ovplyvňujú, e, do akej hĺbky ovplyvňujú celé hospodárstvo a dokonca socio-hospodárske celky. Takže vieme z toho z manažmentu prechodu, tzv. transition management, že potrebujeme vytvoriť miesta, kde budeme môcť robiť pokusy, experimentovať, aby sme sa poučili a pravdepodobne by bolo dobrým nápadom, ak by sme Horizon 2020 mohli vnímať ako nástroj na vytvorenie takýchto miest, kde by sa dalo experimentovať s takýmito službami a že by to bolo v prospech takýchto leasingových spoločností, nejaké inovačné partnerstvo medzi sférou podnikateľov, spotrebiteľmi. To je takisto dobrá možnosť na to, aby sme v tomto kontexte podnikli možno viac, možno aj iné nejaké nástroje by mohli byť nápomocné a takto by sa vnieslo do toho viac toho procesu učenia sa, ako by sa dali vytvoriť takéto partnerstva, či už ide pre leasingovú spoločnosť, a to by vytvorilo určitú možnosť na taký prechod k udržateľnému a, šik- a rozumnému rozvoju. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne aj my vám, pán Šepeman. Pani Merkis požiadala o slovo, nech sa páči. Ona vlastne iniciovala toto dnešné stretnutie. Takže ja jej týmto dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujeme pekne, pán Šepeman. Neorganizovala som to sama, pretože tu boli viacerí kolegovia, ktorých zaujímal tento problém a ja tu vidím aj kolegu pána Florenca z výboru pre životné prostredie, ktorý takisto ktorý takisto podporil žiadosť, ktorá bola závdavkom pre túto štúdiu. Však čo je dôležité, že to, čo vy vnímate ako inováciu, tak to nie je vlastne ten produkt alebo výrobok, ktorý poháňa inováciu, skôr je to nejaký biznis model. To, ako my ako politici vnímame túto situáciu, mi nás zaujíma skôr výrobok, high-tech produkt, pretože to my vnímame ako inováciu. Ale čo napríklad vidíme v prípadovej štúdii Xerox, tak tam neišlo o nový produkt, ko, išlo tam o kopírku e, Xerox, ale išlo tu skôr o biznis model, ktorý vlastne bol taký úspešný a takisto vlastne bola to aj z, nedostatok zmien e, v priebehu vývoja, čo vlastne bol začiatkom konca tejto úspechu tejto firmy. Takže pokiaľ ide o takýto biznis model, to je vlastne to kľúčové, pokiaľ ide o tú dynamiku vo výrobe. A nejde to iba o biznis model, ide to skutočne o model, ktorý je zameraný na rast. A viac než čokoľvek iné, toto je to, čo nás zaujíma. Takýto model, ktorý by priniesol do sebou aj rast. Však bohužiaľ, ak budeme skutočne narastať, tak ako aj v minulosti, tak to je vlastne rast, ktorý súvisí, ktorý bude mať taký istý koniec ako firma Xerox, pretože súčasný model rastu vychádza zo spotreby a z podpory výroby. To vlastne znamená, že treba využívať viac surovín a snažiť sa e, vyhnúť sa väčšiemu, väčšej produkcii odpadkov, respektíve produktov, ktoré nepotrebujeme. Avšak vidíme, že výrobná sféra sa uberá z Európy, pretože tu sú vysoké náklady na prácu, do spoločnosti, kde je lacná práca, ako Čína. Takže podpora výroby nie je tou všemohúcou odpovedou na súčasnú krízu. Takže, pán Šepelman, potrebujeme takýto inkluzívny model, ktorý bude v prospech zabezpečenia surovinového reťazca, a aby to išlo ruka v ruke aj s rozvojom, aj s rastom, ale iným spôsobom, ako sme to videli doteraz. Pretože časy takéhoto rastu z minulosti už sú pase. Čo to vidím ja? Nebude to mm, ten jasný prelom, ktorý tu prezentujete. To jednoducho nemôže byť. Môže to byť aj súčasťou takého riešenia, respektíve odpovede na tie problémy, ktorým čelíme. Takže to je iba súčasť takejto mozaiky. Avšak sú tu niektoré zaujímavé veci, že napríklad sa dá kúpiť služba, ako ste to popísali. Ja som si v tomto kontexte poznačila viacero otázok. Je to nedostupné finančného hľadiska pre ľudí, ktorí majú nižšie e, príjmy, ale je to iba pre elitu tento systém, o ktorom hovoríte? A ako to vlastne bude poháňať ten rast? Čo potrebujeme na to, ako vláda čo potrebujeme na to spraviť na úrovni vlády. Takisto tu vidíme zaujímavé príklady toho, že kde sa nepredala žiarovka, ale vlastne predávala sa služba poskytovania svetla a s touto službou, napríklad v prípade tu išlo firmy, firmu Philips, teraz nerobím reklamu tejto firmy, museli zaplatiť aj energetické náklady za to svetlo, aby jednoducho mohli vôbec tie svoje výrobky, ktoré sú nízkoenergeticky nákladné, aby sa tieto dostali na trh. A poskytli skutočne veľmi kvalitné svietidla, pretože nechceli stále tie svietidla opravovať. Takže čo tu vidíme, je tu určitá vyrovnanosť medzi udržateľnosťou a rastom. Ale tá otázka, ktorá tu je, pretože sú tu určité pasce a jedna z nich je napríklad, ak to je tak, ako ste povedali, že tu máme toto veľké množstvo kontraktov, ktoré treba manažovať. Čo urobíme ako vláda na to, aby sme spotrebiteľom pomohli spracovať alebo vyhodnotiť tieto ponuky? Súčasný právny systém je vhodný na to? Pretože máme tu nariadenie na úrovni EÚ ohľadne spotrebiteľov a práv spotrebiteľov zabezpečuje tento súčasný právny rámec určité možnosti leasingového modelu? A je náš fiskálny systém vhodný na podporu takéhoto modelu? A takisto sú tu aj nejaké psychologické, psychologické problémy, pretože napríklad v USA sme videli, že tu sa no, prenajímali televízne aparáty a spotrebitelia s nižšími príjmami týchto stále oveľa viac, ako keby si to boli kúpili rovno v obchode. Takže ide tu o ten istý model, ako sme to videli v minulosti v Spojenom kráľovstve. A takisto tu mám ešte pár iných otázok, ktoré by som chcela sa spýtať, ktoré mi boli doručené. Ale je tu ešte druhé kolo otázok. Pán predseda? Ne? OK. Tak potom sa spýtam tie otázky ešte neskôr. A ešte jedna vec, pretože Viem, že tu máme aj komisiu a myslím si, že máme tu aj DG Environment dnes, pretože tu skutočne ide. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás, pretože to je takisto vec, ktorá sa týka DG RTD, pretože tu ide o inovatívne digitálne pozadie, pokiaľ ide o správu kontraktov a toto by mala byť súčasť nášho inovatívneho modelu rastu. Takže Možno to je otázka pre Európsku komisiu, že ako by ste to vedeli ošetriť nejakými politickými opatreniami. Ďakujeme pekne, pani Merkis. A teraz zostane slovo pán Prody. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja sa chcem poďakovať kolegyni Judith Merkisovej za iniciatívu a pokiaľ ide o rečníka, myslím si, že tá téma je veľmi zaujímavá a zároveň je veľmi dôležitá už zo spomenutých dôvodov. Chcel by som sa teraz sám vyjadriť niektorým ďalším dôvodom, prečo je táto téma zaujímavá. A teda začnem. Ide tu o oddelovanie medzi vlastníctvom alebo rozlišovanie medzi vlastníctvom Je tu preklad? Pýta sa rečník. Počujete tlmočníčku? Pýta sa rečník. Áno, takže e, už boli niektoré dôvody spomenuté, aj kolegovia ich spomenuli, ale ja si myslím, že leasing je zaujímavý aj z toho dôvodu, že tu ide o to odlišenie medzi využívaním a majetkom samotným. A ide tu o výlučné využívanie, hoci Tu v podstate ide o to, že vytvárame podmienky na to, aby sme mohli postupovať alebo využívať e, zdroje oveľa intenzívnejšie a produktívnejšie. A potom sú tu ešte prirodzene aj dlhodobé tendencie, ktoré, ktoré sa dajú leasingom predpripraviť. Teda konkrétne tu ide o kultúru spoločného dobra, spoločných statkov, ktorá by sa vyvíjala týmto spôsobom a takisto aj viacnásobné využívania zdrojov v tom zmysle, že vlastne efektívnosť využívania zdrojov bude ešte zlepšená. To si podľa môjho názoru myslím, že je veľmi dôležité. Takže ak si toto uvedomíme a porovnáme to s tým konceptom spoločného statku alebo všeobecného dobra, tak sa nám podarí dospieť k udržateľnej spoločnosti. Ja to aspoň vidím v tomto svetle a pre mňa je táto leasingová spoločnosť určitou prípravnou fázou. To znamená, ak to budeme mať tento systém prístupu k zdrojom, ak by sme to rozvinuli ešte ďalej, už ono samotné to vlastne je niečo, čo je oveľa efektívnejšie ako systém výlučného vlastníctva, ale myslím, že to je iba určitá fáza, ktorá môže priviesť, privodiť ešte ďalší rozvoj, vývin, ktorý by bol zacielený na to, aby sme mali ešte efektívnejšie využívanie, intenzívnejšie a udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov a vlastne aj pracovných prostriedkov. Pán Florenc, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne a budem hovoriť v mojom materinskom jazyku pretože ma boli brucho. Správa je skutočne vynikajúca, pán doktor Šepleman, ale ja som malý podnikateľ, aspoň pod, z pôvodu a keď si to takto prelistujem, čo tu máte, že čo vlastne robíme? Ja si myslím, že potrebujem vaše rady, že sa musíme poučiť. To už sme pochopili aj my, že musíme energetickú účinnosť podporovať aj ďalej, to je ťažké, to viete aj vy. Všetky tieto návrhy, ktoré tu robíte, nebudem ich teraz nejako vám protirečiť, ani to nechcem, ale čo chcem ja, je to, aby mi taký dôležitý inštitút, ktorý tu vy reprezentujete, nám povedal viac, že ktoré hlavné kroky musíme urobiť. Ako ja môžem podnikateľa, ktorý má od 50 do 100 zamestnancov, ktorý je celý rád, keď nemusí kupovať nový bager, ale môže ho prenajať leasingovým spôsobom, pretože potrebuje kapitál a kapitálové úroky sú kontraproduktívne voči, v porovnaní, teda voči, voči leasingu. Čo teda treba prakticky urobiť na to, aby sme možno ten relatívne zlé, to relatívne zlé meno, ktoré teraz leasing má, aby sme to ošetrili. Spom u nás v krajine leasing neprezentuje nič dobre. To robí iba niekto. Napríklad môj syn, to má 27 rokov, teraz má 10 zamestnancov, potrebuje predsa peniaze na platy a na e, zdravotné poistenie a nie na bager. Ale e, on leasing urobí len v prípade núdze. Takže musíme sa pozrieť na to, ako to vyzerá priamo v teréne. Ja nespochybním to, čo ste tam vy uviedli, ale nechcem povedať, že som všetko pochopil, čo ste tu povedali, preto by ste mi mali pomôcť. Ďakujeme pekne, pán Florenc. A možno teraz komisia by sa chcela vyjadriť. Pani, na otázku pani Merkisovej chce niekto zareagovať? Nech sa páči. Ďakujem, ja som Alberto Prendi z DG Environment, som koordinátorom udržateľnej spotreby a v rámci DG Environment sa venujeme tejto problematike, je to pre nás zaujímavé Vítame túto správu, je to veľmi zaujímavé, veľmi dobre urobené. A pokiaľ ide tu konkrétnu otázku, že aké kroky treba urobiť na to, aby sme podporili službu, ktorú tu spropagujete, to je vlastne otázka, o ktorej rozmýšľame aj my momentálne. Ja musím povedať, že nemáme celkom jasný mandát na to, aby sme pracovali práve na tejto téme, ale vo všeobecnosti skôr nám ide o podporu spotreby a zbierame dôkazy, materiály, pracujeme na viacerých úrovniach a myslím si, že je tu viacero tém, ktoré sú s tým prepojené, napríklad mm, životnosť produktu, e, sprostredkovanie týchto informácií spotrebiteľov, aby sa títo začali správať iným spôsobom na trhu. Sústredíme sa práve na toto a spolupracujeme so Sankom, a takisto sa snažíme využívať existujúce politiky a nástroje, ako napríklad ekodizajn, ktorý tu bol spomenutý v rámci štúdie, na to, aby sme e, spomenuli aj prvky účinnosti zdrojov, aby sme urobili podmienky na, vytvorili podmienky na zlepšenie opraviteľnosti niektorých častí produktov, výrobkov. To je vlastne to, kde ste e, hovorili o prípade vacuum cleaner a takisto sme vytvorili pracovnú skupinu o biznis modele Takže ten prípad, ktorý ste spomenuli ohľadne vysávača. A v tejto fáze by som chcel povedať, že nie je tu iba jedno jediné opatrenie, ale na to, aby sme dosiahli udržateľnú spotrebu a leasingovú spoločnosť ako jednu z možností, tak musíme intervenovať na viacerých oblastiach a my si myslíme, že zdanenie je takisto veľmi dôležité, je to uvedené v správe, ale je to veľmi delikátna záležitosť, takže to nie je pre komisiu jednoduché, aby v tejto oblasti robila konkrétne kroky. Ďakujeme pekne. Thank you very much. And I will now hand over the floor to you, Mr. Shepelman. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Shepelman. Oh, danke. Um, ja, Herr Florenz, ich... Uh... Áno, pán Florenc, ja som... Ja nie som podnikateľ a preto vám nechcem ani nič predať. Ja si však myslím, že momentálne vnímame, že v európskych spoločnostiach aj inde sa dejú veci. Aj na strane spotrebiteľov sú tu výmenné burzy, second-handové burzy, opravy, samonapomocné zoskupenia. To je veľmi dynamická časť hospodárstva a doteraz táto sféra priemyselnou politikou Európskej únie nebola nejako zohľadnená. A ani nevieme, že ako sa toto hospodárstvo, ktoré sa tu už roky vytvára, ako sa vlastne toto pretaví do zvyšnej časti hospodárstva členských krajín Európskej únie. To je skutočne veľmi napínavý proces, ktorý sa tu deje a ja robím reklamu alebo apelujem na to, aby sme túto šancu, ktorá sa tu teraz vytvára, aby sme si nechali ujsť, aby sme to systematicky vyhodnocovali, pretože ja ako vedec ešte nie som v stave vám celkom presne povedať, ktoré prvky sú tu výlučne pozitívne a ktoré vlastne nie sú pozitívne. A my tu potrebujeme vašu pomoc a podporu, pretože my môžeme reagovať iba na to, čo sa deje okolo nás. Takže ja môžem povedať, že my momentálne nie sme v stave modelovať tu nejaké odporúčania a to sa vlastne v tej kríze celkom jasne ukázalo, že pokiaľ ide o služby, tak tam treba povedať, že ich nechápem ani na úrovni vedy, ani na úrovni technológie. Takže čo sa v takomto konkrétnom prípade dá urobiť? Máme vedecký odbor, to sa nazýva Transition Management, prechodný management, kde sa takýmito prechodnými procesmi zaoberáme, kde sa spoločnosti začnú vyvíjať inými novými smermi. A my ich teda pozorujeme a my vlastne z toho môžeme vyvodiť iba určité odporúčania Potrebujeme mať vytvorené pole na experimentovanie pre malé a stredné podniky v oblasti oprav a máme napríklad sieť leasingov na úrovni podnikov v Európskej únii. Máme vedcov, ktorí sa už celé roky zaoberajú takými témami ako Credit Cradle a podobné. A my vlastne týmto môžeme prispieť k tomu, že sa to celé zoskupí tieto poznatky a ten nástroj, ktorý mi tu ako prvý napadá, je možno nejaké partnerstvo inovácií, inovačné partnerstvo. Možno aj v horizonte 2020 sú možno aj nejaké menšie nástroje, ktoré by mohli v tejto oblasti pomôcť, ale to by bolo to, čo odporúčam ako ďalší krok. Možno my ešte nie sme momentálne v stave odporúčiť nejaké konkrétne riešenie najlepšie, respektíve poukázať na to, čo by bolo najvhodnejšie. Čo môžeme momentálne povedať je to, že sa tu dejú veci, spotrebitelia už nechcú kupovať veci, ktoré jednoducho sa po pokazení vyhodia. To už mladí ľudia sú presítení toho. Častokrát mladí ľudia nemajú ani vodičák. A to sú vlastne všetko veci, ktoré sa dejú a my o nich ani momentálne nevieme. Tak musíme pozorovať, poučiť sa z toho a potom budeme aj schopní vám dať konkrétnejšie odporúčania. A pokiaľ ide o ten, ten aspekt, ktorý spomenul pán Prody, to je takisto kľúčový nástroj. Pokiaľ ide o tieto služby, prepojenie služieb s konvenčnými výrobkami, to skutočne vlastne sa uberá tým smerom nového pomeru vlastníctva, v tom zmysle, že človek sa pýta, že čo vlastne spotrebiteľ očakáva. Chce mať pračku, alebo ho zaujíma skôr čisté prádlo. Sú tu viaceré výrobky, ktoré vôbec nepotrebujeme. A boli by sme spokojnejší, ak by sme sa o tieto výrobky nemuseli starať, ak by sme ich nemuseli starať, čistiť od prachu, triediť a e, starať sa o ich pravidelnú údržbu, výmenu a tak ďalej. Takýto záujem zo strany spotrebiteľov tu je, to každý z vás si uvedomuje, tak ako tu sedíte, iba ten priemysel a stredná vrstva ako keby si to ešte neuvedomili, respektíve nereagovali na to adekvátnym spôsobom. Z časti sa to už deje, to sú tie modely, ktoré vlastne sme tu dnes spomenuli a tie sú vlastne v tejto štúdii aj konkrétne prediskutované a tento druh inovácií, ktoré sa tu už dejú veľmi dlho, tieto musia byť vyhodnotené a to je vlastne z mojej strany to, čo som chcel povedať. Pani Merkis, Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne pánovi Šepelmanovi. Ďakujeme pekne aj kolegovi. Ďakujeme, že za to, ste sa k tomu vyjadrili. Ďakujeme pekne, pán Šepelman. To, čo tu hovoríte, vlastne znamená nasledovné že my ako politici tu, a vy ste povedali, že to je súčasť hospodárstva, ako keby sme si to neboli doteraz uvedomovali to, o čom sa tu teraz hovoríme. Hovorili si tu viacerých konceptoch o sharing economy a aj iné, to znamená nielen leasingová spoločnosť, ale aj sharing spoločnosť, sharing society, takže treba na to nejako reagovať, treba si to najprv uvedomiť a je tu veľký potenciál, ktorý s tým súvisí. A my sa snažíme nájsť aj ďalšie možnosti, o niektorých ste konkrétne hovorili a vlastne to, čo ste tu uviedli vo vzťahu napríklad k daňovému systému a tým zmenám, ktoré sú tu. To ste takisto spomenuli, že práca je ešte stále drahá a výrobky sú vlastne príliš dostupné cenovo. pak to porovnáme so cenami zo so suroviny a zo služby. Takže Takisto ste povedali, že tu treba urobiť určitú zmenu v daňovom systéme, ale to je niečo, kde EU nemôže nič urobiť, pretože to nie je v právomoc európskej, takže musíme hľadať iné spôsoby. A komisia sa tu vyjadrila v tom zmysle, že ja tu chápem, že tu máme zástupcov výboru životného prostredia, že sa vyjadrujú skôr za udržateľnú spotrebu, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa tejto téme aj dnes v našom výbore venovali. Vo výbore pre priemysel. Áno, udržateľná spotreba je dôležitá, ale je rovnako veľmi dôležité, aby sme podporovali inovácie a inovácie už aj na úrovni modelov. A to doteraz ešte nerobíme potrebujeme nejaký nový rámec na toto. Ako som už povedala, daňové reformy to nie je naša úloha, ale sú to aj iné možnosti. Ako to napríklad vyzerá s právami spotrebiteľov, ako to napríklad vyzerá na úrovni správy zmluv, ako to vyzerá napríklad s digitálnymi sieťami. je to? Je to niečo pre pani komisárku? Stačí je to? Možno, že by mala preskúmať tieto druhy kontraktov, zmluv Možno sa to dá celé oveľa zjednodušiť. Vy ste povedali, že ak by sme to chceli podporiť, tak máme dve možnosti. Na jednej úrovni to môžeme nechať vyvíjať sa tak ako doteraz a nejako sa to vyvinie, alebo môžeme sa zasadiť za to, že urobíme nejaké konkrétne opatrenia. Takže to je skutočne veľmi zaujímavá téma a poukázali ste na dobré možnosti, ale ja si predsa len robím určité starosti, a my vieme, že na úrovni komisie niektoré veci sú celkom jasne odlišené. A myslím, že práve toto je projekt, ktorý by mohol spojiť viaceré generálne riaditeľstva a sekcie na komisii. To znamená, toto je vlastne tá možnosť eh, postupovať tak holisticky celostne. A preto by mohli byť v tejto oblasti aktívni viacerí komisári naraz. A tí, ktorých táto téma skutočne zaujíma až veľmi, tak tu máme verziu, ktorá nie je až taká oficiálna, to som dala do kopia. A to je vlastne taká brožúrka, leasingová spoločnosť pre e, tých, ktorí nemajú žiadne vedomosti o tam. A sú tam určite zaujímavé úvahy. Michelin sa napríklad už celé roky zaoberá tým, aby sa e, sústredili nie na predaj e, pneumatík ako takých, ale skôr na určitý počet kilometrov. To znamená, keď niekto si kúpi počet kilometrov, tak táto firma tieto pneumatiky na tento počet kilometrov zabezpečí. A dajú sa leasingovať viaceré veci, napríklad a elektroautomobily. Tak ako to povedal aj pán Florence, možno leasing má určitý takú negatívnu konotáciu, ale predsa len sú tu aj ďalšie veci, ktoré sa môžu takýmto spôsobom lízovať. Lampy, telefóny a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, ak sa niekto bude uberať teraz smerom k hospodárstvu, ktoré bude takýmto spôsobom si zdieľať nájomne veci, nebude sa dať leasingovať banka alebo deliť sa o banku, ale myslím, že to je zaujímavý postup. Ďakujem, pán Florenc. Áno, pán Šeplman, ešte jedna otázka z mojej strany, alebo možno aj viac. Chcem sa poďakovať pani Merkis, že sa ujala tejto iniciatívy a že to aj u nás vo výbore pre životné prostredie predstavila. Téma ako taká je veľmi zaujímavá, ale dostávam sa teraz k otázke pána kolegu Prodyho a on povedal, že my chceme zvýšiť hodnotu recykl- recyklovania. A mám príklad pri my, mobilných telefónoch, tam sme urobili veľa vecí, ale pokiaľ ide o priemyselné hospodárstvo, tak tam ten re- recycling, recyklovanie ešte nie je tak rozpracované. Keď napríklad si kúpite e, auto, ktoré má viac ako 40 tón, napríklad Forester, Bagger, tak to môžete si iba kúpiť formou leasingu. Čo sa teda dá urobiť v tejto oblasti, aby ste tento e, efekt recyklovania ešte viac podporili. A potom ešte jedna konkrétna otázka z môjho pohľadu. Ten model Michela, ktorý ste tu predstavili, že ako to funguje na ten, tie pneumatiky a na kilometre, v podstate to je dobre, pretože vlastne sú účinnejšie tieto tieto pneumatiky alebo efektívnejšie. Je to niečo, čo ide proti e, tým malým a stredným podnikateľom, ak takto budeme postupovať. Ďakujem. Pani Gurdieres, ďakujem pekne. Nedávno som sa dopočula o niečom veľmi zaujímavom a s veľkým záujmom som si tiež prečítala vaše stanoviská. Chcela by som položiť túto otázku. Myslím, že návrh je to naozaj vynikajúci a prekračuje aktuálne dostupné technické riešenia. Je to úplne nový krok, predstavuje to dokonca až kultúrnu revolúciu. V minulosti došlo taktiež k zlomovým zmenám postoja spotrebiteľa pretože aktuálne chovanie e, povedie k úplnému vyčerpaniu našich zdrojov. Podľa mňa teda v tomto smere je najdôležitejšie, ako prispôsobiť marketing e, tomuto novému prístupu k životu. Na rozdiel od toho, e, čo vidíme zase inde, zhromažďovanie majetku a statkov, je to úplne odlišný prístup, čo sa týka dostupnosti teda ako chcete zmeniť svet v tomto duchu? Hovoríme tu vlastne o paralelných eh, spôsoboch vytvárania a prinášania tejto zmeny. Ako to chcete teda v praxi uskutočniť? Ďakujem pekne. To, bol, eh, to bolo to posledné kolo otázok. Nech sa páči, pán Šepelman, máte slovo a priestor odpovedať. okay. um... Ja, also die schwierige Situation... Nuž, eh, komplikácia, s ktorou sme sa museli vysporiadať pri vypracovaní tejto štúdie, spočívala v tom, že v prípade leasingovej spoločnosti sú vlastne len výhody a nevýhody. Doposiaľ tie štúdie vlastne hovorili len toľko, že ide o pozitívnu inováciu a je potrebné ju podporovať, alebo potom boli namierené negatívne. Myslím, že v prípade takéhoto prehľadu sme sa poučili v tom, že, a tom, v tom je ten prínos tejto štúdie, že tvrdíme, že tieto balíčky produktov a služieb sa môžu za istých podmienok prejaviť aj produktívnejšie, ako sme ich poznali doposiaľ. V niektorých prípadoch môžu byť aj kontraproduktívne však. E, v prípade mobilných telefónov by to bol zrejme takýto príklad. Dalo by sa totiž predstaviť si, že v budúcnosti by sa mobilné zmluvy, teda zmluvy na využívanie mobilného telefónu, Mm, museli viazať e, s riadne a prísne stanovenými e, normami na recykláciu takýchto telefónov. Aktuálne tu situácii, kde naša ekonomika a naša veda je trochu zavalená otázkami, ako by sa mohli niektoré produkty recyklovať. Nemáme ešte dostatočné riešenia pre niektoré e, produkty. Preto žiaľ ešte stále nemôžem povedať, že by sa to malo zaviesť v praxi celoplošne. Jediné, čo k tomu môžem povedať v tejto chvíli je, že sa musíme zaoberať týmito inováciami, týmito novými balíčkami produktov a služieb a musíme si potom zvážiť, ktoré balíčky budú mať negatívny vplyv, pretože nie sú ani inteligentné, ani inkluzívne, ani udržateľné teda v rámci e, stratégie EU 2020, že jej teda odporujú. To by podľa mňa bolo dobrým kritériom výberu. A potom by sme dokázali lepšie určiť, ako podporovať tieto inovácie do budúcna. Aktuálne je situácia taká, že v politike, ale aj vo vede sme tak povediac, eh, neschopný vlastne ponúknuť eh, plné riešenie na takéto problémy. Nemáme vhodné kapacity, nemáme vhodné poznanie ani technologické riešenia. Koordinujeme aktuálne projekt, eh, v rámci ktorého Eh, sa takéto otázke venujú tie najlepšie inštitúty celej Európe, ako teda prepojiť sociálne a technologické aspekty, ako sa to môže merať a pochopiť, obsiahnuť v praxi. V tomto sa teda musíme ešte rozhodne zlepšiť, prepojiť tieto rôzne aspekty. A myslím si, že leasingová spoločnosť by bola vynikajúcim pilotným projektom, ako sa zamerať na túto otázku cieľene a s inovatívnym postojom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Šepelman. Ďakujeme za vašu prezentáciu, za vaše veľmi zaujímavé myšlienky a ďakujeme za to, že ste medzi nás prišli. Zatleskáme, prosím, pánovi Šepelmanovi. Dáme si minútu prestávku a potom pokračujeme v programe. next meeting program is the consideration of the draft... Ďalej na programe je preverenie stanoviska k návrhu rozpočtu. Spravodajcom je pán Butikofer, nech sa páči, máte slovo. Danke, Herr Vorsitzender. Wir sind, lassen Sie mich das zum Ďakujem pekne. Na úvod eh, hneď by som eh, uviedol tak všeobecnejšie, ešte predtým ako prejdem k detailom, že sa ocitáme v dosť neprehľadnej situácii. Komisia, ako sme sa dopočuli, by bola rada, keby rozpočet na rok 2014 sa e, schválil ešte v júni tohto roka, ale e, ešte stále to oficiálne nepredniesla a ešte stále sú isté rozhodnutia, od ktorých bude dosť výrazne závisieť, či sa to podarí alebo nie. Prvé rozhodnutie musí urobiť ECOFIN, Rada ECOFIN. V rámci trialogu 6. mája e, bol prijatý kompromis, čo sa týka rozpočtu na rok 2013. A síce, že e, v dvoch rôznych e, tranžiach sa doplní tento rozpočet o 11,2 miliardy celkovo. A tento trialog, tento trialogný kompromis je však z politického hľadiska veľmi rozporuplný. Veľká Británia je toho názoru, že nechce eh, vynaložiť ani cent navyše na rozpočet EÚ, ani Francúzsko, Nemucko, Nemecko, Dánsko. Nie sú celkom stotožnení s tou eh, vyjednanou úrovňou rozpočtu. Teda ešte stále je dosť eh, sporné, či sa zajtra príjme dohoda alebo nie. Ak eh, by sa dohoda nepodarila vyjednať zajtra na schôdzi Ekofinu, tak eh, keď správne chápem rôzne vyjadrenia z rôznych strán, ten súhlas parlamentu k strednodobému finančnému plánovaniu a čo sa týka tej nákladovej hranice taktiež, zrejme by ten súhlas nebol až taký rýchli. To by bol teda ďalší krok, aj keby sa Rada ECOFIN e, napokon predsa len dohodla. Parlament e, sa ešte musí vyjadriť k viacročnému finančnému rámcu a taktiež k tým maximám, ktoré sa stanovia a až potom môže komisia naozaj predložiť návrh rozpočtu na rok 2014. V tejto súvislosti by som vypichol najmä vplyvy diskusí o strednodobom finančnom plánovaní. To sa týka okrem iného aj nášho výboru. Celkovo e, sa tie škrty v okruhu 1A pohybujú e, na úrovni 38 miliard eur a týkajú sa rôznych politických oblastí, ktoré pre stratégiu 2020 sú kľúčové. Spomenul by som len niekoľko z nich. Náklady na nástroj Spájame Európu sa znížia o 52%, ďalej energetická úspornosť o 40%, a dokonca informačné inovácie o takmer 90%, ďalej Galileo o 10%, Kopernik o 35%. Horizon 2020 stratí celkovo 10 miliárd, to je viac ako 12 oproti pôvodnému návrhu Erasmus pre všetkých, ten stratí takmer 15 a Kozme sa zníži iba na 2 e, miliardy. To bude znamenať e, zhruba minus 15 oproti pôvodnému návrhu je to naozaj veľmi trpké. Kladieme si otázku, či E, vzhľadom na toto obmedzenie programu COSME, teda ja si rozhodne kladem túto otázku, či e, bolo vôbec rozumné podporovať e, takýto návrh programu, aby vôbec vznikol v rámci celej škály politických skupín. Sme veľmi intenzívne pracovali s komisárom Tajanim na tom, aby, sa vznik- aby vznikol takýto nástroj pre malé stredné podniky, ale keď sa to takto výrazne zoškrtá, musíme si položiť otázku, či takéto mini programy, tak povediac, majú vôbec nejaký význam to sú vlastne praktické e, dôsledky takéto rozpočtovej politiky. Ešte e, k okruhu 1a, možno to niektorých poteší, e, jedna oblasť, kde sa nebude škrtať, je jadrová energetika. Tam sa to dokonca bude navyšovať. Vedel som, Báro, že vás tým poteším. aj vás ostatných. Ešte jedna vec, na ktorú by som vás chcel upozorniť, pretože sa tu úplne nezhodneme s komisiou. Rada vo svojich záveroch eh, uviedla, že pre programy Erasmus a Horizont 2020 by sa mali zabezpečiť reálne navýšenia na rok 2014 oproti úrovni z roku 2013. Teraz to však komisia e, neaplikovala v praxi takéto rozhodnutie a to podľa mňa nie je správne a malo by sa to ešte prehodnotiť podľa mňa. Ešte jedna vec, ktorá nie je celkom ujasnená Sú to dosť rozumné názory častočne, ktoré sa však nedajú celkom s prestosťou e, stanoviť, či by sa mohla flexibilita, o ktorej všetci hovoria, využiť čiastočne na to, aby sme tie dramatické škrty v okruhu 1a aspoň trošku viac e, spravodlivejšie rozdelili, či sa môže stanoviť nejaká priorita v okruhu 1a, ak to bude v rámci flexibility, ak budú nejaké e, peniaze k dispozícii, aby sa potom automaticky posunuli do tohto okruhu 1A práve kvôli týmto výrazným škrtom v tomto okruhu. Toto zatiaľ teda ešte vôbec nie je doriešené, uvidí sa, ako to napokon bude. A podľa mňa by bolo e, dosť rozumné, aby sme v tejto chvíli jasne sformulovali naše stanovisko. Môj návrh stanoviska ste všetci dostali a vzali na vedomie. V zásade sú to všetko veci, ktoré som teraz spomenul a v ktorých sa zrejme všetci zhodneme. Ešte by som rád upozornil, e, že v minulosti sme sa vždy zhodli, bez hľadu na to, ako vnímame mm, niektoré z tých veľkých infraštruktúrnych projektov, sme sa zhodli na tom, že tieto e, rozsiahle infraštruktúrne projekty majú byť mimo a nad rámec viacročného finančného rámca. To znamená aj nad rámec tohto mechanizmu flexibility, ktorý by sa mal zaviesť, pretože inak by to mohlo viesť k tomu, že tieto rozsiahle infraštruktúrne projekty by vlastne naďalej pohltili všetky priority v okruhu 1A, ktoré náš výbor neustále podporoval. A ešte posledná poznámka k tomuto stanovisku. Ide nám iste aj o to, aby sme zlepšili koordináciu medzi EÚ a členskými štátmi v oblasti riadenia. No a napokon ešte časový harmonogram 21. mája e, sa e, musia predkladať na neskôr pozmeňovacie návrhy na poludnie, potom 31. mája, ak si to želáte, môžete predkladať e, predbežné návrhy na pilotné projekty a prípravné opatrenia. Ideálne by bolo, keby ste to predložili čo najskôr, aby sa k tomu komisia mohla čo najskôr vyjadriť. V minulosti sme to poňali ako spoločné kroky, že sme podporili len také pilotné projekty, ktoré vo svojom hodnotení komisia eh, ohodnotila ako pozitívne alebo veľmi pozitívne. Ak predložíte svoje návrhy relatívne neskoro, tak sa to nepodarí. Potom 20. júna by sa malo hlasovať vo výbore ITRE o tomto návrhu mandátu a potom po výbore pre rozpočet o mandáte na trialóg na rok 2014 by sa malo hlasovať 27. júna. No a hlasovanie v pléne by malo prebehnúť v júli. Minulý týždeň prebehlo rokovanie a stretnutie teňových spravodajcov so spravodajkyňou výboru pre rozpočet. Tá nás informovala o prioritách tohto Um, návrhu a podporila nás až aj v prioritách, ktoré my formulujeme v, nášu, v našom návrhu stanoviska. Ďakujeme pekne, pán Butikofer. Teraz má slovo pani Jordan Ciseli v mene skupiny EPP. Nahradí totiž eh, stáleho spravodajcu EPP pán Rubich eh, ma požiadal, aby som eh, v jeho mene predniesla niekoľko poznámok. Chcel by zdôrazniť konkrétne tri hlavné body. Poprvé, Rokovania o rozpočet na rok 2014 sú zložité, keďže viacročný finančný rámec na roky 2013 až 2020 zatiaľ ešte nebol schválený, toto už napokon zaznelo. Nevieme, aké sumy budú v dispozícii eh, v rámci stropov v roku 2014 a komisia nebude schopná predložiť návrh rozpočtu eh, do konca tohto mesiaca, dokonca ani neskôr eh, teda jeho prvá poznámka je, že rozpočet je neistý. Druhá poznámka sa týka horizontu 2020. Ako viete, komisia navrhla rozpočet vo výške 18 miliárd a po samite zo 7. a 8. februára členské štáty rozhodli eh, o istých škrtoch, eh, dokonca pod úroveň tohto navrhnutého rozpočtu, zhruba eh, pod úrovňou 70 miliard a pán Rubich by chcel trvať na tom, aby tento program Horizon 2020 mal dostatočné financovanie. Považuje e, sumu 100 miliárd eur e, na e, obdobie do roku 2020 e, a potom príslušný podiel tejto sumy v budúcoročnom rozpočte. Jeho tretia poznámka sa týka toho, aby výbor ITRE trval na dostatočnom financovaní programu COSMA. To znamená 5 miliárd vo viacročnom finančnom rámci a príslušný podiel tejto sumy eh, v rozpočte 2014. A to si, že z toho istého dôvodu. Ak dovolíte, ešte dve e, moje poznámky by som k tomu dodala. Poprvé, význam eh, projektov Erasmus, pretože to veľmi priamo prepája politiky na európskej úrovni s jednotlivcami v EÚ. A ďalej po druhé, význam infraštruktúry. Vieme, že e, sme svedkami naozaj veľmi významných škrtov v tejto oblasti a chcela by som vás varovať všetkých, že infraštruktúra najmä v oblasti energetiky je naozaj mimoriadne dôležitá, ak chceme naplňať naše ciele v oblasti dekarbonizácie. To sa nám totiž nepodarí s takýmito sumami v rozpočte. Buď nájdeme to vhodné financovanie, alebo si jednoducho musíme povedať, že nemôžeme byť takí ambiciózny v tomto procese dekarbonizácie. Ďakujeme pekne v mene skupiny SAD, pani Hercog. Nemôžem hovoriť mene socialistov, hovorí pani Herzog, pretože nie som tieho spravodajkyňou, ale mám eh, predsa len čo povedať. Chcem najskôr zablahoželať pánovi Butikoferovi a chcem sa mu taktiež poďakovať e, za jeho dlhoročnú podporu v oblasti rozpočtu. E, Rozhodne predložím pozmeňovacie návrhy buď v mene socialistov a demokratov, alebo spoločne s kolegami, alebo len sama za seba. Myslím, že musíme byť e, veľmi seriózny v našom prístupe k návrhu rozpočtu na rok 2014. Na úvod by som sa vyjadrila k bodu 2 že je nám ľúto, že rada znížila o 38 miliárd eh, viacročný finančný rámec. Chcela by som pripomenúť, že neexistuje zatiaľ ešte právny návrh od komisie. Pripravili len eh, výpočty v Excelovej tabulke a preto to nemôžeme a nemusíme vnímať ako právne záväzný návrh. A ak by to bol aj právne záväzný návrh, museli by sme ho zamietnúť, pretože je to v rozpore s, s rady. Závery rady totiž jasne hovorili, ako to má byť s financovaním Horizontu 2020 a síce, že tie sumy na Horizont 2020 sa nesmú e, posunúť pod úroveň e, vyčlenených súm na výskum z roku 2013. E, tento rok SIP i je v úplne inej kapitole, teda táto suma sa bude vypočítať minus tejto sumy na CIP. Teda nebude to 70 miliárd, aj keď to tak či tak nie je ten právne záväzný návrh, ale bude to 74 miliárd na základe výpočtu výboru ITRE. Preto si musíme na to dať pozor v našom stanovisku je potrebné jasne povedať, že je to plne v zodpovednosti rady tieto škrty. My sme rozpočtový orgán, ale my nedávame peniaze na stôl, nemôžeme rozdeliť viac peniazy, ako nám rada dá. A preto zodpovednosť nesie na sebe rada. A nemôžeme e, prezadeniť časť tejto zodpovednosti až neskôr. Súhlasím so spravodajcom v tom, že spomína flexibilitu, aj keď musím vyzvať komisiu, že musíme nájsť spôsob, ako naplánovať e, toto rozdeľovanie peniazy sú súlade sa pravidlom flexibility. A ja naozaj dúfam, že to bude v prospech výskumu na Horizont 2020, aby sme využili tie e, peniaze, ktoré nebudú minuté, ale musíme si naplánovať, ako tieto peniaze získať a potom po druhé, ako vyberať projekty, ktoré budeme financovať. E, inak totiž nám rada nedá ani halier kvôli rozpočtovému postupu v iných kapitolách. E, podľa mňa taktiež je dôležité spomenúť opravný rozpočet na rok 2012. E, tento rok sme uzavreli s deficitom, preto musíme ochrániť e, rok 2014 a tie kapitoly, ktoré spadajú do našej právomoci, aby sa neškrtalo v našich kapitolách. Musíme sa rozhodne postaviť za to, aby tieto deficity neboli aby sa netýkali našich kapitol, pretože inak by sa znížila dôveryhodnosť parlamentu. Ak sa rada rozhodne predsa len takto postupovať, budem musieť to prevziať plnú zodpovednosť. Chcem sa poďakovať ešte raz kolegom a máme už za sebou veľa práce, ale aj pred sebou máme ešte veľa práce aj v súvislosti s rozpočtom na rok 2014, aj s viacročným finančným rámcom. Musíme byť jednotní. Myslím, že musíme jasne sformulovať naše pozmeňovacie návrhy a musíme byť aj veľmi rázni v našom prístupe. Rada zatiaľ svoj postup nezaujala veľmi e, šťastným spôsobom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Čičester. Zasa, že už nechce vystúpiť. Pán Prody, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci a ďakujem aj spravodajcovi pánovi Butikoferovi eh, za jeho prezentáciu a návrhy. Keď sa pozerám na tento dokument, eh, nie som celkom spokojný, hlasoval som totiž proti rozpočtu, pretože nie som eh, za celý tento prístup, ktorý sa aplikoval v rokovaní rozpočte na tento a budúci rok. Neviem si predstaviť, e, ako sa môžu stanoviť sumy z hrubého národného dôchodku a jednoducho povedať, že takto bude musieť Európska únia fungovať. Myslím, že e, k tomu musíme pristúpiť úplne opačne. Musíme začať tým, že rozhodneme, čo Európska únia musí urobiť e, a potom s tým spojiť konkrétne sumy a potom to predložiť e, na schválenie rozpočtu. Teraz konkrétnejšie. E, odsek 6 mi robí trochu problémy tohto návrhu. To sa spomína, že sa musí financovať mimo a nad rámec viacročného finančného rámca. Parlament už zaujal stanovisko a vyjadriť, vyjadril sa, že to musí byť nad rámec vedržného finančného rámca. A preto si myslím, že by to bolo vhodnejšie a myslím, že by sme sa mali, mali vrátiť k pôvodnému e, oficiálnemu stanovisku parlamentu. Podľa mňa by to bolo v prospech e, aj lepšieho prístupu a dosiahnutia našich cieľov. Ďakujem pekne. Pani Korderes, ďakujem. Vychádzam v svojich poznámkach z dokumentu, ktorý máme pred sebou, ale povedala by som to takto. Keď nemám veľa peňazí, musíme ich míňať veľmi rozumne. A naozaj si nie som istá, či sme v minulosti naozaj preskúmali, či sa financované programy naozaj financovali rozumne a či priniesli stanovené výsledky, či sme teda zaviedli dostatočne sledovateľné podmienky tohto financovania. Napríklad eh, to, čo sme stanovili eh, v súvislosti s programom Erasmus. Európsky parlament eh, sa naozaj musel veľmi intenzívne snažiť sledovať dodržiavanie stanovených pravidiel, tak aby boli vhodnejšie stanovené podmienky a aby sa to lepšie koordinovalo, aby to bola požiadavka. Keď sa pozrieme do minulosti, mali sme viacstranné financovanie, vyňali sa peniaze na výskum, investovalo sa duplicitne v rôznych oblastiach. Erasmus sa predsa zameriava na vzdelávanie. Prečo nemôžeme financovať Erasmus? Prečo nemôžeme znížiť financovanie iných eh, programov? Je o mnoho jednoduchšie, keď programy ako napríklad COSMI boli kompatibilné so štrukturálnymi fondmi. Myslím, že musíme e, sa trošku na to pozrieť e, s nadhľadom. Musíme si zvoliť e, to najlepšie riadenie prideľovania peňazí, aby sme zvolili naozaj jasne stanovené kritéria, aby sme sa sústredili na tie naozaj hlavné prioritné projekty. Napríklad peniaze stanovené na technickú pomoc, sú e, príklady krajiny, kde sa e, peniaze míňajú e, riadným spôsobom. Musíme takéto vhodné postupy šíriť aj ďalej, aby sme dosiahli rozumné financovanie všetkých projektov. Ďakujeme pekne, pán Ody. Ďakujem, pán predsedajúci. Tri poznámky, ak dovolíte, k odseku 3 tie stropy na rok 2014 eh, pod úrovňou z roku 2013. Mohli by sme sa dohodnúť eh, takto medzi nami, že odteraz eh, v rozpočtových súvislostiach budeme hovoriť o platobých rozpočtových prostriedkoch a nie o tých stropoch, ktoré poznáme z minulosti. Podľa mňa je to veľmi dôležité rozlišovať, pretože britský predseda vlády primel niektoré vlády členských štátov, aby medzi rokmi 2014 a 2020 eh, sa uberali týmto smerom a musíme teda eh, si ujednotiť pojmy, aby sme hovorili vždy o platobných rozhodčových prostriedkoch a ešte o seku 3. Chcem sa opýtať, či by komisia mohla predložiť dokument, eh, ktoré, ktorý by sa zameriaval na tieto platobné rozpočtové prostriedky do roka 2013, do jeho konca. Ja som bol totiž spravodajcom pre program, 7. E, rámcový program. A napríklad pre Euratom sme mali 5,2 miliardy a potom v polovici e, sa to celé spomalilo a e, na rok, na ďalšie roky sa stanovila suma 10 miliard už do roku 2014. Viem, že teraz sú vypísané výberové konania a do 1. júla ešte nie je stále isté, či budeme mať tých 10 miliárd pod tlakom vlád členských štátov, alebo či tu budú tlaky na nábry, ktoré budú stanovené na o mnoho nižšie sumy. E, to by totiž viedlo k tomu, že na konci roka nebudeme mať dostatočné sumy. Musíme vedieť presne, o akých sumách hovoríme, platom z rozpočtových prostriedkov e, na rok 2013 teda pre oblasti výskumu a vedy. Moja druhá poznámka sa týka odseku 6. Súhlasím plne s, so znením tohto odseku. Myslím, že aj z politického hľadiska v tomto panuje konsenzus. Tieto výdavky na tieto projekty, rozsiahle projekty Galileo a ITER e, sú veľmi e, výrazné a nesmie sa to prejaviť e, na operačných rozpočtových okruhoch. Mne sa nepodarilo získať e, konkrétne prepočty, aby mala Európska únia vlastný sektor investícií, pretože tí, čo to vnímajú z regionálneho pohľadu, nedokážu zohľadniť rozpočet e, stanovený pre, na investície. My totiž v našom účtovníctve nemáme oddelený rozpočet e, na investície, teda musia to poňať mimo viacročného finančného rámca. Je to dôležité správne sformulovať aj v kontakte s médiami a musíme to vhodne vysvetliť, musíme to sformulovať tak, aby to bolo zrozumiteľné. E, nie poprvýkrát sa stretávame s takýmto problémom. A ešte posledná vec k odseku 7. Tu sa hovorí, že členské štáty a Európska únia sa musia lepšie navzájom koordinovať. Áno, to je dobré, ale musíme k tomu doplniť aj miestne a regionálne zastupiteľstva pretože vo verejných výdavkoch e, postupne a najmä tým, ako sa rozvíja veda a výskum, musíme stanoviť tri hlavné úrovne. Európska únia, členské štáty a potom regionálna úroveň, ďalej vyššie územné celky v závislosti od špecifík členských štátov, aby boli tieto teda tri úrovne minenia prostriedkov, aby bola zabezpečená koordinácia medzi nimi. Je tu ešte priestor pre komisiu, ale z DG budget tu nikto nie je. Takže myslím si, že pánu Odimu sa odpovie písomne. Pán Butikofer teraz osumarizuje to, čo sa hovorilo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem kolegom a kolegyňam za poznámky. Mám pocit, že tu je spoločný, spoločný menovateľ aj v rámci rozličných politických skupín by sme sa mohli na ňom zhodnúť. Treba tvrdo ešte popracovať, aby sme posunuli dopredu priority, ale zdá sa, že na to potrebujeme istý čas. Otázka je, ako by sme mohli e, zintenzívniť veci a byť trošku odvážnejší. Keď hovorím o tom, že aby sme boli trošku tvrdší, to nestačí. Okruh 1a trpí tým, a hovorím to veľmi jasne, trpí tým a platí za to, že tento parlament nie je e, v ňom taká silná lobby pre výskum a vývoj, ako je pre poľnohospodárstvo a regióny. Agri a regióny majú veľmi silnú lobby a to je aj vidno a v rade to je to isté. Práve o tom všetkom to celé je. Výskum a vývoj takú lobby nemá. Ak chceme skutočne byť tvrdší tak naozaj musíme byť odvážnejší a aktivnejší. Dovolte mi poskytnúť vám príklad. Pán Rubich hovoril o 5 miliardách na program COSME. Je to veľký cieľ, sú tu liberáli, ETP, naša skupina, všetci sme sa zhodli na tomto cieli, že v rokovaniach pri o COSME pod vedením pána Krojcmana už pred mesiacom že budeme takto postupovať, ale aj v trialogu musíme takto pevne držať svoju líniu. E, musíme primeť radu, aby pochopila, že záverečný výsledok trialógu nebude, ak jednoducho trošku neustúpia, a to konkrétne v tejto veci. Súčasne rokujeme o tom, či dostaneme aspoň 60 na e, finančné nástroje v súčasnom portfóliu. Takže je to dosť skromná požiadavka a rada nie je schopná ani tejto skromnej požiadavke ustúpiť. No tak zintenzívnime našu hru. Potrebujeme byť tvrdší, pevne držať líniu a zintenzívniť a zrýchliť e, postupovanie v rámci trialógu. Ak sa chce niekto pridať, tak ste vítaní. A moja štvrtá poznámka. Chcem povedať, že vôbec nesúhlasím s požiadavkou pána Rubicha na 100 miliónov na horizont 2020. To, tu nejde o rokovania medzi odbormi a zamestnávateľmi, kde odbory nastavia latku vysoko, tak aby mali priestor trošku znižovať a aby si vyrokovali nejaký stred. Ja si myslím, že naozaj treba veci posunúť na vyššiu úroveň a musíme odhlasovať to pôvodné číslo, ktoré navrhla komisia. Vráťme sa k 80. To si komisia odargumentovala, je to dobré číslo. Podporme ich a vysvetlíme, prečo toto číslo dáva zmysel, prečo je dobre. Ale jednoducho navyšovať čísla bez toho, že by to človek nejako odôvodnil, to sa staviame do pochabej situácie, to by sme nemohli, nemali, nemali robiť. Ďakujem. Ďakujem vám, hovorí predsedajúci. Tak spomenul pán Butikofer vo svojom úvode, predložia sa pozmenujúce návrhy do útorka 21. mája do obeda a lehoty na predloženie pilotných projektov je piatok 30. Ja by som chcela ešte poznámku z niehlas z pléna pána Butikofera, e, ktorá sa, ktorá sa týka absencie zástupcov komisie. Na tomto zasadnutí podľa mňa to nie je adekvátne správanie zo strany komisie. Nech sa páči, táto poznámka eh, odznela a ja vás v nej plne podporujem. Dáme ju na vedomie komisii. Ďakujem vám. Bod 5 na programe sa týka mikrovýroby, respektíve mikrogenerácie energie. Judith Merkis iniciovala túto záležitosť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Za ostatných niekoľko rokov tohto mandátu sme si mohli všimnúť, že sme mali možno urobiť viac, aby sme podporili rozličné spôsoby výroby energie. Máme rozličné stratégie do roku 2030 a do roku 2050, ale legislatívne návrhy zatiaľ nie sú. Dúfam, že komisia aj príslušný komisár si na si srdci počas tohto mandátu vezmu jednu vec a to, že niekedy netreba robiť veľké veci. Niekedy aj malé veci sú efektívne a dodávky malokapacitných, z malokapacitných zdrojov energie môžu tiež byť veľmi zaujímavé. V skutočnosti nevieme, ako by to mohlo dopadnúť, lebo kapacita malo, malokapacitných dodávok súhrná nebola preštudovaná. Ne, nevieme, ako by to súhrne vyzeralo. Malé zdroje energie by sa mali preskúmať ohľadne ich potenciálu, mali by byť štúdie, mali by sa zistiť, aké bariéry vznikajú pri tom, aby mohli byť aj malé zdroje energie použité. Mikrogenerácia energie, mikrovýroba elektrickej energie je ďalší takýto e, spôsob. Ja som pripravila drobnú správu k tejto veci. Predovšetkým by som žiadala o to, aby sa vykonala štúdia, ktorá by preskúmala kapacitu e, malokapacitných zdrojov energie, ďalej technickú štúdiu, či je sieť schopná zapracovať dodávku elektrickej energie z takýchto zdrojov, ktoré zvyčajne nie sú synchronizované s vysokonapäťovými prúdmi, ktoré prichádzajú od veľkých výrobcov energie? Či sú tu nejaké technické prekažky a ťažkosti? A je to aj európska záležitosť, ktorú treba vyriešiť. Máme tu pojem tzv. energetickej chudoby, sú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť vyhriať si domy, pretože majú príliš vysoké účty za elektrickú energiu. Ak by títo ľudia mohli sa pripojiť na taký malý zdroj, ktorý by im umožnil účty platiť, mohlo by to byť riešenie. Grécko a Taliansko majú veľkú kapacitu solárnej energie, ktorú nevyužili zatiaľ, ju o, do plnej miery obyvateľstvo nevyužilo. Myslím si, že niektoré bariéry môžu byť lokálne, iné národné alebo štátne, ale sú aj bariéry na európskej, unijnej úrovni. Uvidíme, či sú nejaké problémy, čo sa týka siete a technických vecí, ale aj rozličných energetických politík, ktoré sa líšia štát od štátu v EU. A uvidíme, či nejaké finančné stimuly by mohli motivovať istým smerom, alebo skôr sú demotivujúce. Táto iniciatívy, do, no, iniciatíva doplňa správu pána Buzeka o internom trhu s energiami. Podľa mňa ju naozaj doplňa idú v, ruka, v ruke. Treba investovať do sieti v tom zmysle, že treba vybudovať inteligentné siete a v rámci nich treba podporovať lokálne iniciatívy a zistiť, či mikrovýroba energie alebo makromasová výroba majú v sebe nejaké možnosti, ktoré by mohli pomknúť vývoj dopredu. Posledná vec, aj keď nie na poslednom mieste, významom. Komisia sa ujíma čoraz aktívnejšej úlohy pri uľahčovaní makro, mikrogenerácie energie a týmto zabezpečuje budúcnosť energetického mixu v Európe. Spolupracovala som s mnohými kolegami, teším sa na spolupráci s vami. Lehota na preklade návrhov je 28. maj. Ďakujem vám, hovorí predsedajúci. Ďalším, ktorý žiada o slovo, je Salvador Alaba. Nie, vy nechcete? Ale som si istý, že pani Fiona Hall chce slovo. Ďakujem. Ďakujem aj Judith Merkis za túto iniciatívu. Už dlho sa jej venuje. Je dobré, že môžeme zamerať ostrilu svetla na mikrovýrobu energie, tak povediac, pretože už dlho hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie vo všeobecnosti a toto, čo sa tu rieši, má niekoľko výhod. Nie len, že je to mimoriadne efektívne spotrebovať energiu týmto spôsobom priamo na mieste, kde sa vyrába, Pretože ak strácate energiu pri jej dodávke, najlepšie je míňať takú energiu, ktorú si vyrábate priamo v dome, aby sa žiadne straty neobjavili. Dokonca je to lacné aj pre tých ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť úvodné investície napríklad do inštalácie fotovoltaických panelov na strechu. Možno, že tú strechu používa niekto iný, alebo to inštaluje niekto iný, oni by potom mohli E, spolu podielať sa na energii, ktorá sa takto vygeneruje. A týmto by sa dalo vyhnúť energetickej chudobe. Máme tu európsku legislatívu, na nulové energetické budovy, to znamená také úsporné, ktoré si sami vyrábajú aj spotrebujú energiu a sú na nulovej bilanci. To je fantastické. To znamená, že váš dom sám bude vyrábať elektrickú energiu a vy tam ani nebudete a nebudete nič spotrebovať a dom bude vtedy vyrábať energiu a bude ju posielať do siete. Ale tu nejde len o jednotlivé domácnosti. Mikrovýroba elektrické energie je dôležitá aj pre komunity. Jedným z dôvodov, je istá spoločenská vec, že komunita, keď spolupracuje a rozmýšľa kolektívnym spôsobom, keď preberá na seba svoju lokálnu zodpovednosť spolupodielať sa na klimaty, zmenách klímy, e, Myslím si, že to môže fungovať. Napríklad moji voliči naozaj rozmýšľajú o mikrovodných elektrárniach. To si síce vyžadovalo mnoho, mnoho plánovania a komunitnej aktivity, ale Mikrovýroba energie je vo všeobecnosti zaujímavá téma, ktorá dokáže znižovať emisie skleníkových plynov a zlepšovať život komunít. Jedinú vec, v ktorej sa možno trochu líšim od mojej predračničky, je to, či potrebujeme nejakú legislatívu na tomto poli. Dôležitá vec, ktorú treba urobiť, možno tá najdôležitejšia, je to, čo sme doteraz robili v rámci napríklad smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v roku 99. Ak sa táto smernica náležite implementuje, tak potom sa nastolia, nastavia isté administratívne postupy, ktoré sa týkajú prístupu k sieti. A takisto komisia, keď hovorila o obnoviteľných zdrojoch energie, tak veľmi jasne povedala, že stále sú medzery v týchto oblastiach a potrebujeme politickú vôľu, aby sa celili záležitosti. Tešíme sa, na revíziu systémov motivačných pohnutok a stimulov, napríklad v Severnom mori alebo na juhu Španielska. Treba pamätať na malé domácnosti, ktoré by si mohli sami vyrábať elektrickú energiu a zapracovať toto všetko do systému stimulov, pretože tým môžeme pomôcť týmto ľuďom. Čo sa týka z hľadiska implementácie, tam je zaujímavá napríklad výmena meračov v domácnostiach. V mnohých krajinách dodávka energie je nejasná z tak takého hľadiska, že si spotrebiteľ nevie presne odratať, koľko používa, koľko sa vyrába, koľko sa posiela do siete a tak ďalej? Možno, že by bolo jasn- dobre prejasniť takéto faktúry, aby sa motivácia ľudí zvýšila. Ja sa teším na ďalšie diskusie o tejto otázke. Neviem, či v tom môžeme urobiť veľa, aby mikrovýroba energie dostala náležitú energiu. E, prepačte, pozornosť. Pán Brody hovorí, pán predsedajúci. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel mimoriadne poďakovať pani Merkis za jej iniciatívu, za jej dôležitú iniciatívu. Celým svojim srdcom súhlasím s jej celostným prístupom a chcel by som dodať iba jeden, jednu vec, jeden bod. Vychádza to z môjho zaangažovania sa v celej záležitosti klimatických zmien. Každý štvorcový meter zeme by sa mal náležite využiť, pretože inak budeme čeliť rastúcej environmentálnej hrozbe a myslím si, že mikrovýroba energie je niečím, čím sa dá tejto hrozbe zabrániť. Je to istý začarovaný kruh medzi využívaním energiou a e, staranie sa o životné prostredie, napríklad vodné toky. Tam by sme mohli urobiť viac, aby sme zaistili, že jednoducho voda neuniká bez zapojenia do nejakého kolobehov procesu a že vodný tok sa dá využiť, jeho energia sa dá využiť na generovanie elektriny, čo znamená, že jednoducho treba využiť e, prírodný jav, ktorý skrátka existuje. A myslím si, že môžete využiť aj biomasu, z poľnohospodárstva a z lesníctva, ktorá by sa mohla stať základom krmí pri výrobe elektrickej energie. tento kruh, kedy si ľudia vezmú za svoju krajinu, ktorá leží okolo nich, životné prostredie, v ktorom žijú a e, výrobu energie a budú to všetko vnímať spoločne ako vzájomne prepojený kruh a budú využívať každý jeden meter štvorcový pozemkov, ktoré vlastnia. Podľa mňa je problém v prenose a rozdeľovaní elektrickej energii je a mali by sme venovať preto väčšiu energiu mikrovýrobe, ktorá rieši tieto problémy. Hovoríme tu o vysokých číslach jednotiek energie, ktoré sa vygenerovali mikrogenerovaním. Bolo by to možné využiť, to, čo sa nám tu ponúka, a je možné vidieť ďalej do budúcnosti a zabezpečiť to, čo je nevyhnutné pri prechode na novú infraštruktúru. Zdá sa, že som hyperaktívna dnes popoludne, ale chcem zablahoželať pani e, Merky za túto zaujímavú ústnu, otázku na ústne zodpovedanie. Rečnička si nastavuje inak mikrofón a pokračuje. Blahoželám pani e, Merkis. Chcem dodať niekoľko vecí. Myslím si, že to nej, tu nejde len o malé a stredné podniky, o ľudí, ktorí žijú vo vzdialených regiónoch a o chudobu, ale tu ide aj o voľný čas a o národné parky. Energiu v, pri týchto aktivitách je ťažko získavať z veľkej siete, takže mikrovýroba energie tu tiež bude hrať veľkú úlohu. Napríklad oddychové miesta, rekreačné miesta, prírodné parky v Európe môžu mať svoje vlastné zdroje generovania elektrickej energie, ktoré nebudú e, v protiklade s prírodou. U nás, v krajine, odkiaľ pochádzam, mikrovýroba energie, najmä z plynu, je široko používaná. Ja môžem spomenúť napríklad to, že na chate mám broadband, širokopásmové pripojenie ale nemám tam plyn. A musela som dlho čakať na technické zariadenie k, na mikrovýrobu elektrickej energie. Musíme jednoducho poprepájať tento dokument s dokumentom pána Buzeka, ktorý je o internom trhu a jeho potenciáli pre sektor zemného plynu a energetiky, je jasné, že musíme istým spôsobom sa pohnúť aj mimo siete, venovať sa aj aplikáciám pre vzdelané regióny, poprepájať existujúce koncepcie a možno komisia v novom legislatívnom období sa bude venovať aj takej legislatíve pre vnútorný trh, ktorá bude obsahovať kapitolu e, vyrábania elektrickej energie vo vzdelaných regiónoch. Ďakujem. Michel Ody. Euh, Čiže ja pokiaľ ide o túto iniciatívu, rečník sa pýta, či funguje mikrofón, asi nefunguje. Áno, gratulujem pani Merkis tu sa vytvára skutočne európska stratégia. A je zaujímavé to, čo povedal kolega Prody, pokiaľ ide o tie malé elektrárne, malé vodné elektrárne, elektrárne, ktoré produkujú energiu. To sa celé zastavilo podľa zákona o vodstve Máme viaceré výškové rozdiely v Európe a máme tu teda veľký potenciál, pokiaľ ide o energiu tohto typu. Dajú sa regulovať vodné toky, šetriť energie, ak by sme skutočne na všetkých vodných miestach takéto elektrárne zriadili. Vedecké výskumy hovoria o tom, že tie malé elektrárne vodné, ktoré máme, sú riešením aj pre e, kontrolovanie chovu rýb, teda preodvetvie rybolovu. Sú tu však aj viaceré iné príležitosti, pokiaľ ide vyžovanie obnoviteľnej energie a celé to potrebuje iba určitý politický stimul. A pani Merkis tu hovorila o otázke definície, ako sa ako budeme definovať takýchto maloproducentov. producentov. Komisár Oettinger už o tom medzičasom hovoril a hovorí sa napríklad o termíne budova budova, ktorá produkuje energiu. A človek by si mohol myslieť, že sa pod tým myslí len nejaká budova, ale v podstate tu ide o projekt, ktorý ešte ide ďalej než len toto. Ide tu o energiu, ktorá sa produkuje na úrovni veternej energie, takže potrebujeme takú komplexnejšiu definíciu. Ďakujem. A teraz ešte komisia. Chce niečo dodať? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pani Merkis za túto správu a za to, že sa sústredí trochu na mikrogeneráciu. My súhlasíme, že doteraz to nebolo predmetom špecifickej legislatívy a nemyslím si, že to znamená, že by to bolo zapomenuté, pretože veľa legislatívy, ktorú máme v tejto oblasti, pokrýva oblasti, ktoré sú veľmi dôležité pre mikrogeneráciu. Zdôrazním možno niektoré z nich, niektoré z týchto, ktoré už odzneli v rámci diskusie. V prvom rade, prvom rade by som chcel povedať, že obnoviteľná energia, tá smernica, ktorú tu máme, táto už je v platnosti a keď hovoríme o mikrogenerácii, tak tu hovoríme vlastne o obnoviteľnej energii a o technológiách, ktoré s tým súvisia, tzv. PV panely alebo solárne systémy. Hovoríme tu o tepelných čerpadlách, mikro, eh, mikroveterných elektrárnach a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetky tieto veci sú vlastne pokryté v tejto smernici a ten systém, ktorý týmto spôsobom bol v rámci tejto smernici spustený, v rámci cieľov do roka 2020 a plus aj ďalšie veľmi dôležité aspekty tejto smernice, ktoré súvisia s prioritným prístupom napríklad k sieti, pokiaľ ide o redukciu takých administratívnych bariér a tak ďalej, to sa všetko týkalo tejto mikrogenerácie, to veľmi súvisí. A po druhé, máme tu veľmi dôležité prvky, ktoré súvisia s interným trhom, vnútorným trhom, pokiaľ ide o mikrogeneráciu, mikro mikrovýrobu. A tak to je veľmi dôležité predovšetkým pre producentov. pretože títo budú v rámci takýchto zariadení vlastne produkovať energiu, ktorá sa dostane do sieti. A takisto to súvisí aj s úlohou, ktorá je zdôraznená v správe pani Merkis, kde sa hovorí o DSO, čo je vlastne pokryté už v rámci tej smernice o elektrine a vlastne máme o tom, k tomu patričnú legislatívu, možno nie až taká efektívna, ako by mala byť, ale je to v každom prípade pokryté. A posledná legislatíva, ktorú som chcel spomenúť, je vlastne e, smernica o energetickej účinnosti, kde takisto sú pokryté dôležité prvky, ktoré súvisia s mikrovýrobou. Súvisí to mikro CHP, čo je vlastne priamo pokryté v tejto smernici a sú tu konkrétne záväzky pre členské štáty, ohľadne podpory takejto výroby energie. A to takisto uvedené aj v kontexte otázok, ktoré súvisia s definíciou, ktorá možno nie je až taká intenzívna, ako by mala byť, ale sú tu viaceré, sú tu viaceré, sú tu viaceré opatrenia, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť v tomto kontexte a to je vlastne dôležité pre týchto mikrovýrobcov. Takže E, súhlasíme s tými názormi, ktoré uvádzajú, že je dôležité, aby tieto otázky boli prerokúvané. E, pozrieme sa na konkrétne odporúčania, ktoré tu máme, takisto na konkrétne výzvy, ktoré v tejto oblasti sú. A súhlasíme s tým, že mikroprodukcia energie bude zohrávať dôležitú úlohu. A e, takisto aj pokiaľ ide obdobie po roku 2020 ale aj pokiaľ ide o obdobie po roku 2030. A preto si myslíme, že toto uznesenie je veľmi e, správne načasované a my ďakujeme za to, že sa to vôbec dostalo do tejto diskusie a budeme na to reagovať v patričnom čase. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Chce sa vyjadriť ešte spravodajca. Ďakujeme za to, ako ste sa vyjadrili všetkým účastneným tejto diskusie a my súhlasíme s tým, čo tu odznelo vo všeobecnosti. Možno nejde iba o to, že potrebujeme legislatívu, ale predovšetkým, a preto vlastne chcem to zdôrazniť, pretože to je veľmi špecifická oblasť energetickej budúcnosti, my potrebujeme celkom jasne vedieť, či tu určité diery v legislatíve, ktoré treba obchať, alebo či už všetko je pokryté, alebo nie. Takže z tohto dôvodu, ako som už uviedla, o čo sme vlastne my žiadali v správe, nám ide o to, aby tam bola konkrétna štúdia, ktorá pokrie tieto štúdie, že či potrebujeme novú legislatívu, či všetko už je pokryté v legislatíve alebo nie, aby boli v plnej mere veci pokryté. Možno potrebujeme aj ďalšie vstupné informácie v rámci tohto procesu, aby sme vedeli, na čo sa máme sústrediť, či sú tu potrebné nejaké zmeny. A ďakujem pekne pán Prody, aj pán Ody, ďakujeme za eh, to, že ste sa vyjadrili ohľadne tej možnosti o potenciálu malých vodných elektrární. To je veľmi zaujímavá otázka. Pre nás je to veľmi dôležité. Súhlasím s vami, že to je veľmi zaujímavá myšlienka, ale neviem, do akej miery sa to dá využiť. To jednoducho my nevieme. A ďakujem aj pani Hercogovej za vašu podporu. Ja si myslím, že na to, aby sme vlastne ušetrili a zabezpečili vstup e, do takej plne rozvinutej siete, tak to je jedna možnosť, ako sa dostať skutočne z energiou aj do tých lokálnych oblastí, aby každý mal zagarantovaný dostup energie, dostupnosť energie. Takže budúcnosť energie je aj v na regionálnej úrovni dôležitá. Ďakujem pekne komisii, že spomenuli energetickú efektívnosť a smernicu, ktorá s tým súvisí. Parlament je vlastne kľúčový, pokiaľ ide o tie dodatočné elementy, ktoré boli k tomu pridané. My sme k tomu spomenuli viaceré kľúčové záležitosti, ktoré boli doposiaľ opomenuté, takže ja som veľmi spokojná, že podporujete túto tendenciu, ktorá bola dôležitá ako dodatok k tej smernici, ktorú už máme v platnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Merkis. Lehota na pozmeňujúce návrhy je útorok 28. máj poludne. Ďalším bodom dnešného programu kolektívna správa autorských práv a súvisiacich práv na poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva využívania hudobných diel online na vnútornom trhu. Spravodajca je pán Luigi Berlinger. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. My za výbor ITRE Vlastne sme pripravili stanovisko, pokiaľ ide o rozhodnutie výboru pre právne záležitosti. Takže to je vlastne téma, ktorá eh, už sa na dlho čaká. V poslednom legislatívnom období vlastne parlament už zaujal konkrétne stanovisko, uviedol, že systém autorských práv musí byť reformovaný a ide tu aj o to, aby sa urobili patričné opatrenia, teda požiadavky sú ešte stále viac naliehavejšie, pretože práve pokiaľ ide digitálnu hudbu v tejto oblasti sa tak ďalej rozvíja, sú tu skutočne mm, veľké zmeny. Európa na tomto procese nie je v prvom mieste, pokiaľ ide o participáciu a z toho dôvodu, že tu nemáme zákony patričné týkajúce sa autorských práv, respektíve tieto pravidlá máme, ale nie sú aktualizované. Takže my vlastne v tomto období sme viedli diskusiu, ktorá sa vyznačovala predovšetkým ideologickými názormi. Právo na voľný prístup, využívania siete, to je jedno stanovisko extrémne. Na druhej strane tu ešte ide o práva producentov, autorských práv, aby títo skutočne dostali adekvátnu odmenu, ale sú to veľké rozdiely. V týchto dvoch extrémnych prípadoch zatiaľ sa nenašla taká zlatá stredná cesta, sú to zatiaľ ideologické stanoviska a my potrebujeme niečo, čo by bolo bez ideológie, čo by skutočne vychádzalo neutrálne z reality, aby sme videli, že na oboch stranách to máme legitímne očakávania a práva. Ale explozívny rast trhov a tie veľké čísla, ktoré badáme v digitálnej ére, zmenili povahu autorských práv a neboli sme schopní držať krok legislatívne právnymi úpravami s týmto vývojom. Komisia venovala veľa času riešením tejto témy, ale napokon konečne prišli s riešením, s ktorým boli väčšina, bola väčšina, ktorá pracuje v tvorivom priemysle spokojná. A táto legislatíva správy, správy autorských práv e, sa netýka úplne všetkého, iba správy samotnej a dúfame, že tu je istý lúč nádeje, aby sa úspešne táto tematika dovršila ponúkame organizáciám e, kolektívnej správy, hudobníkov, poslucháčov niečo, čo zaručí, že sú práva všetkých rešpektované. Niektoré navrhované opatrenia v tomto stanovisku sú namierené na zlepšenie efektivnosti nového systému a jeho funkcií. V tomto výbore, na rozdiel od výboru pre právne otázky, ktorý je gestorským výborom k tejto tematike, sa pokúšame nevenovať priveľa času legalistickým aspektom veci, ale sa radšej sústrediť na hlavnú tému, ktorá je ktorou je digitálne hospodárstvo, digitálna ekonomika a nediskriminácia aktérov pri e, kolektívnej správe autorských práv. Takisto musíme mať na mysli, že sú tu krajiny, ktoré nie sú členmi, ale zároveň musia sa prispôsobiť novým pravidlám. Výbor pre právne otázky začal rozpravu v parlamente na túto tému a ja dúfam, že do konca nášho mandátu dovršíme našu prácu, lebo ľudia už čakali pridlho na túto právnu úpravu a pre vnútorný trh je to dôležité. Takisto to môže politicky e, zatriasť celou scénou v oblasti autorských práv pozitívnym spôsobom. Európske inštitúcie doteraz neboli schopné sa zhodnúť na správnom a konštruktívnom prístupe k tejto veci a práve preto teraz už je to naliehavé zlepšiť, zlepšiť túto právnu úpravu a naozaj veľký krok urobiť vpred, čo sa týka autorských práv v Európe, aby sme mali e, jednotný vnútroeurópsky digitálny trh. Som si istý, že tento výbor bude e, schopný splniť očakávania umelcom, umelcov v Európe. Ďakujeme spravodajcovi a teraz dávam slovo za EPP pani Kola. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani, hovorí pani Korhola, je to dôležité, že vznikla táto smernica a že je rozpracovaná. Je to prvý pokus na únijnej úrovni zharmonizovať prevádzkové štandardy kolektívnej správy autorských práv a organizácií kolektívnej správy. V tomto smere sa vydal návrh, je veľmi dobrý, EPP podporuje väčšinu toho, čo sa skoncipovalo. Som veľmi rada, že spravodajca ITRE, pán Berlinger, venoval mimoriadnú pozornosť faktu, že všetky organizácie kolektívnej správy autorských práv musia splňať isté štandardy vrátane komerčných štandardov v jednotlivých krajinách. Som spokojná aj s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré zahrňajú malé a stredné podniky a spoločnosti. E, obava, ktorá tu vznikla, sa týka detailistickosti e, tejto právnej úpravy. Je to trošku možno prehnané, ale spravodajca si už uvedomil toto riziko a myslím si, že to vidíme rovnako. Stanovisko výboru ITRE a pozmienujúce návrhy stanovisk E, spravodajcu, prepačte, sú veľmi dobre sformulované a rada by som sa vyjadrila k nasledujúcim konkrétnym bodom. Opatrenia smernice e, sa nedotýkajú a nenarúšajú existujúce pravidla v členských štátoch EÚ. To, čo sa týka kolektívnych e, správ, kolektívnej správy autorských práv a ich organizácií z tretich strán, Máme tu návrh na zlepšenie ich fungovania, aj zlepšenie fungovania malých a stredných organizácií, kolektívne správy autorských správ a to je vítané. Niektoré záležitosti možno si budú vyžadovať e, prediskutovanie, najmä prístup k e, riešeniam sporov. Možno to používateľia budú zneužívať, podľa mňa by mali totiž vniesť istú zodpovednosť, ale zároveň treba vypracovať efektívny mechanizmus riešenia sporov a zabudovať ho, zapracovať ho do tejto právnej úpravy. Vychádzajúc z pripomienkového konania a konzultácií, navrhla by som ešte ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré, ktorých východiskami bude to, že sa nebudeme dotýkať právnych fóriem, ktoré si zvolili členské štáty EÚ pri správe autorských práv. To najmä sa týka fínskeho prípadu, keď organizácie kolektívnej správy by mohli zasiahnuť do systému, ktorý vo Fínsku výborne doteraz funguje. A dúfame, že táto, tento fínsky systém nebude musieť byť detailisticky zmenený v dôsledku subsidiarity a proporcionality by sa tomu tak stať, by sa to tak nemuselo stať. Ďalej predložím pozmejúce návrhy k nasledujúcim témam. Ešte neviem, aké, aké bude, bude záverečné znenie, ale čo sa týka exkluzívnej autorizácie, neexkluzívna autorizácia e, by mohla ščeriť vody a znížiť transparentnosť. Takisto by som sa chcela venovať tomu, že organizácie kolektívnej správy zaručia, že výnosy sú rozdeľované náležitým proporčným spôsobom držiteľom práv podľa súm, ktoré im náležia. Takto by sa to malo uznávať. Ďalší dôležitý bod je, že používateľ by mal vedieť o tom, že sa jeho diela používajú a to by organizácia kolektívnej správy, správy autorských práv mala oznamovať včas a náležitým korektným spôsobom, aby sa e, využilo to, že sa zneužijú systémy alternatívneho riešenia sporov, by sa mali zorganizovať e, špecializované organizácie a telesa, ktoré by mali e, vychádzať pri svojej práci z objektívnych kritérií. Okrem tohto ešte mám isté drobné e, návrhy, ktoré teraz nebudem spomínať. Ďakujeme pani Korhole, hovorí pán predsedajúci. A ďalším rečníkom je... Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o kolektívne práva, hovorí pán Krojcman. A pokiaľ ide o práva a autorské právo na internete, tak tu máme dobrý návrh zo strany komisie. Bude to v prospech občanov. Poznáme situáciu. Poznáme, ako to vyzerá. Častokrát sú problémy, pretože nie sú konkrétne práva stanovené pre konkrétne krajiny, ktoré robíme cezhranične. Pokiaľ ide online, hudobné služby, v niektorých krajinách my len dobiehame niektoré krajiny. Takže možno ten návrh komisie je prospešný v tomto ohľade. Pokiaľ ide o internet, priniesol veľkú zmenu situácie. Avšak treba povedať, že musíme sa otvoriť novým médiám a musíme vytvoriť podmienky pre trh v týchto oblastiach. Je dobré, ak ďalšia konkurencieschopnosť bude, hospodárska súťaž bude viesť k tomu, aby sme investovali viac do inovatívnych štruktúr. Tie organizácie pre kolektívnu správu sú veľmi kľúčové práve v tejto problematike a treba urobiť patričné kroky. Aspoň podľa môjho názoru je dobré, aby sme si stanovili konkrétne princípy, aby sme napríklad zabezpečili plnej miere transparentnosť, ale aj práva majiteľov, či autorské práva. Kriticky chcem povedať, že nemusíme regulovať všetko až do posledných detajlov, nemusí byť všetko urobené paušálne, sú tu aj členské štáty, ktoré si svoje sektory vlastne regulujú svojím spôsobom a do toho by sme mali zasahovať čo možno najmenej. Tento návrh spravodajcu sa vo viacerých oblastiach odvíja pozitívne. Pokiaľ ide o výnimku pre malé spracové spoločnosti, tak tam by pravidlá mali byť aj zostať flexibilné. Treba vytvoriť férové podmienky, pokiaľ ide o cenotvorbu. Pokiaľ ide o riziko právnej neistoty, to, na to si treba dávať pozor, pretože to nie je v našom záujme. Návrh komisie vychádza z objektívnych kritérií a napriek všetkých bodom kritiky si myslím, že výbor pre priemysel dospie k dobrému stanovisku. Čiže sa na spoluprácu s pravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pani Anders Dotter. My za zelených vítame tento návrh stanoviska. Myslíme si, že je na mieste. Takisto sa tešíme tomu návrhu, ktorý tu predložila komisia. Je celkom jasné, Need for, as also my liberal colleague said, more innovative... Ako povedali naši kolegovia, potrebujeme inovatívnejší spôsob prístupu k týmto oblastiam, potrebujeme tú väčšiu schopnosť, hospodárskú súťaž, aby sme pokryli tie prvky, ktoré na trhu ešte stále absentujú. Za zelených by sa nám páčilo, aby tu ešte boli urobené dodatočné návrhy, pokiaľ ide o vylepšenie nás vrhov pána Berlingera, napríklad pokiaľ ide o práva pre autorov, aby sa tu vyčlenili individuálne práva z repertoára týchto správcovských spoločností a to zabezpečí, že by autory mohli robiť otvorené licencie, kreatívne licencie pre mm, zabezpečenie určitej miery flexibility aj pre používateľov týchto diel. Predložíme viacero požiadaviek týkajúcich sa transparentnosti. Myslím, že budeme vychádzať z článku 18.19, pokiaľ ide vlastne o kolektívny manažment týchto práv, respektíve čo potrebujú tieto spoločnosti na to, aby mohli zverejniť tieto informácie verejnosti. Myslíme si, že tarify, poplatky za hudobné diela by mali vychádzať z rozumných štandardov. V jednom z tých článkov si myslím, že predložíme my pozmenujúci návrh v tom zmysle, aby sme docielili dodržiavanie rozumných štandardov, pokiaľ ide o predaj hudobných diel. Takisto tu bola diskusia na výbore právneho výboru, pokiaľ ide o uplatnenie smernice o službách a za zelených vlastne si myslíme, že táto smernica sa týka aj týchto agentúr, spoločností, o ktorých tu teraz hovoríme, a ak tu boli nejaké nejasnosti, pokiaľ ide o smernicu o službách, tak treba povedať, že sa to vlastne týka iba copyrightu, autorského práva. Takže sa teším na spoluprácu s ostatnými kolegami a teším sa na plodnú diskusiu. Ďakujeme pekne a teraz slovo dostane komisia pán Prat. Pani Prat, ďakujem pekne. Pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho spoluprácu. Ďakujem aj všetkým ostatným tenemi spravodajcom z ostatných e, skupín, ktorí vystúpili. Rada by som nadviazala na niečo, e, čo spomenul pán Belgiger aj ostatní. A síce to, že musíme prispôsobiť a schváliť túto smernicu čo najskôr. Už na ňu čaká veľmi dlho. Najmä vy v Európskom parlamente na ňu čakáte už veľmi dlho. Komisia ju predložila s tým, e, že chceme, aby parlament ešte stihol uzavrieť tento legislatívny dokument pred koncom funkčného obdobia. E, ja Môžem povedať, že na komisii si veľmi ceníme um, ochotu spolupracovať zo strany parlamentu. Rada taktiež uh, pod vedením írskeho predsedníctva uh, sa veľmi intenzívne snaží. Uh, my tu rokujeme a oni nedaleko od nás práve teraz sa taktiež venujú revidovanému návrhu írskeho predsedníctva tejto veci. A vidíme, že niektoré prvky sú si naozaj veľmi blízke a zdá sa, že Rada aj parlament sa teda uberajú relatívne rovnakým smerom. Dúfame, že bude možnosť e, dosiahnuť dohodu v tejto veci ešte v tom zvyšnom čase, ktorý nám ostáva do konca funkčného obdobia. Teraz by som prešla k niektorým podrobnostiam pozmeňovacích návrhov, ktoré spravodajca alebo ostatní predložili. respektíve ktoré sa chystajú predložiť. V ostatných výboroch e, sa o tom diskutuje tiež aj na rade, e, konkrétne o tom, že je potrebné zabezpečiť, aby táto smernica e, neprejudikovala štandardné formy vyberania aplikácie pravidel licencií, taktiež, aby to nezaťažovalo určite užívateľov príliš, ak musia tieto spoločnosti kolektívnej správy autorských práv aplikovať tieto pravidla, taktiež je potrebné zabezpečiť ochranu osobných údajov. Je potrebné, aby toto smernica stanovovala veľmi explicitne. Ďalšie témy, ktoré sa e, na rade prerokúvajú, okrem iného, sú trošku novšie. E, predložil ich e, pán Berlinger a komisia o nich veľmi rada bude rokovať aj s spravodajcom. Vo všeobecnosti vidíme, že je tu tendencia zaviesť platnosť tejto smernice aj kolektívnym spoločnosťam, ktoré sú mimo územia EÚ. Toto v návrhu komisie nie je. A možno by bolo vhodné zamyslieť sa nad tým konkrétnejšie z toho pohľadu, do akej miery by Európska únia by bola naozaj schopná zavádzať takéto podmienky pre fungovanie týchto kolektívnych spoločností, ktoré pôsobia v tretich krajinách. Podľa mňa je potrebné o tom diskutovať, pretože vidíme, že kolektívne e, spoločnosti v Európskej únii majú licencie nielen na pôsobenie na území EÚ, ale aj napríklad regiónu Severnej Afriky a na Blízkom východe. Teda je naozaj potrebné zamyslieť sa nad tým, či je vhodný takýto postup a či je vhodné, aby tretie krajiny taktiež padali e, do pravoplatnosti tejto e, smernice. Rozhodne je potrebné o tom diskutovať, ako je potrebné diskutovať aj o platnosti tejto smernice e, v súvislosti s nezávislosťou týchto orgánov. Na toto sa bude musieť komisia ešte zamerať. V každom prípade veľmi ďakujeme všetkým zúčastneným e, za ochotu diskutovať a rokovať. E, k tým otvoreným otázkam sa rozhodne ešte dostaneme. Spravodajca je veľmi ochotný e, diskutovať a aj komisia ochotu zdieľa. A dúfame, že celý proces bude pokračovať aj naďalej v tomto konštruktívnom duchu. Ďakujeme pekne komisii. Spravodajca chce uzavrieť diskusiu. Nech sa páči. Pán Berlingeri, nech sa páči. už uzavrieť, ani nie tak uzavrieť, e, ako skôr zareagovať, ak dovolíte. Ale v krátkosti. Najskôr by som chcel povedať, že som naozaj veľmi rád, pretože sa venujeme tejto téme už relatívne dlho. Velujem sa otázke autorských práv. Môžem vás ubezpečiť, že kedysi by sa nebolo dalo takto diskutovať v takomto duchu pretože e, rozpory v názoroch medzi jednotlivými účastníkmi boli naozaj veľmi hlboké. Napríklad, keď sa hovorilo o dohode akta, keď sa hovorilo o dodržiavaní, tu boli naozaj stanoviská úplne diametrálne odlišné a nedarilo sa nám postupovať e, nejako v celom tomto procese. Dnes však vidíme, že vďaka iniciatíve komisára Barniera sme sa dostali z slepej uličky v tomto konkrétnom prípade a zameriavame sa na jeden dôležitý aspekt a nie na viacero naraz. Teda zameriavame sa na to, ako by sa to malo celé riadiť. to e, by mohlo vyriešiť aj mnohé otázky, ktoré boli otvorené veľmi dlho a mohli by sa a teraz už konečne vyriešiť. Čo sa týka napríklad teritoriálneho aspektu, samotné organizácie kolektívnej správy obhajujú tento princíp nie ako formu zachovania monopolu, ale aby mohli pôsobiť a konať samostatne. A to vlastne znamenalo, že si nechcú pripustiť existenciu internetu. Ten totiž nepozná žiadne hranice. Spomenuli ste niečo, čo ma e, zarazilo. A prekročenie tohto princípu územnosti neznamená, že by sme úplne upustili od princípu subsidiarity, len by to znamenalo, e, že práva, ktoré boli získané v jednotlivých členských štátoch, sa nesmú nejakým spôsobom stratiť. Ale musíme zaviesť eh, také podmienky, ktoré umožnia slobodný pohyb takýchto autorských diel. A tu sa naozaj eh, potýkame s tým zásadným problémom. Nehovoril som o alternatívnych eh, riešeniach sporov vo svojom návrhu, pretože to považujem za právny aspekt a teda bude sa tým zaoberať výbor pre právne veci a celkom iste k tomu predložia svoje stanovisko. To isto sa týka aj otázky povinnosti užívateľov, ktoré v pozňovacích návrhoch, aj v tých mojich mimochodom, sa spomínajú. A podľa toho, čo som sa dopočul z dnešnej diskusie od kolegov, sa to v návrhu porušuje. Musíme vyjasniť otázku sadzieb a vylepšiť návrh komisie v tomto konkrétnom ohľade. To isté sa týka aj nejasnosti v otázke prepojenia so smernicou vo služia, so službách. Pani Galo, spravodajkňa vo výbore Júri, stanovila aspekty tohto problému veľmi jasne. Ja chápem, že je tu riziko prílišného zachádzania do podrobností v tomto návrhu. Vypočuli sme si, ako je to v prípade Fínska. Je to veľmi relevantný argument. Mm, možno v niektorých členských štátoch, kde už je veľmi pokročilá legislatíva v tomto smere, E, sa nebude dať aplikovať len výlučne táto nová smernica. V každom prípade je dôležité, aby boli k dispozícii tieto možnosti, aby sme e, v prípade možnosti zlepšili okolnosti, ktoré platia. E, zrejme je už stanovená lehota na pozmiece návrhy, by to viete však lepšie, pán predsedajúci. Ak sa nemýlim, je to streda. Teda nebude už príliš veľa času, keďže je to streda tento týždeň. Možno je to trochu pretvrdé, takáto krátka doba, ale tak ako povedala komisia, veľmi by sme chceli, aby sa to podarilo uzavrieť ešte pred koncom tohto funkčného obdobia. A ešte by som na to zopakoval, že v Štrásburgu prebehne schôdza teňových spravodajcov a tam sa budeme snažiť zosúľadiť stanoviska všetkých zúčastnených a zjednodiť sa na dohode. Ešte je tu ďalšia myšlienka, dosť ambiciózna, ktorá nie je obsiahnutá v pôvodnom znení komisie. A možno by to malo vplyv aj na vzťahy s krajinami mimo územia EÚ. Spomenul sa tu región Magrebu, Severnej Afriky. Je to veľmi zložité, ale Pokúsime sa zohľadniť aj tento aspekt v našich rokovaniach. Uvidíme, čo sa s tým bude dať urobiť. Prepašte, ak som neodpovedal na všetky otázky, ktoré tu padli, ale rozhodne sa im budeme venovať na stretnutí tieňových spravodajcov. Ďakujem. Ďakujeme spravodajcovi. E, naozaj potvrdzujem, e, že sa naozaj všetci ponáhľame s týmto e, čo sa týka pozniacich návrhov, pretože lehota naozaj vyprší v stredu 15. mája na poludne. Ďalší bod na našom programe je informácia o prebiehajúcich trialógoch, o trostratných e, e, rokovaniach. Prebiehajú tri trialógy. E, pani Madro, pani Carvalho a pán Eller. Prvý trialóg sa konal 26. marca ostatné 9. marca, 17. marca a 17 mája sa bude konať. Teraz by som dal slovo eh, pani Madurel, aby nás informovala o prebiehajúcich eh, trojstranných rokovaniach. Ale ešte predtým by som rád uviedol, že k tomuto bodu nie je naplánovaná rozprava. Nech sa páči, pani Madurel. Ďakujem, pán predsedajúci. Ocitáme sa v naozaj kľúčovom momente schvaľovania eh, programová politik politík eh, na ďalšie programové obdobie, teda eh, rámcový program pre výskum až do roku 2020 je jedným z takýchto programov a okrem toho je to jeden z pilierov, ktorý by nám mal umožniť opäť nastoliť v Európe rast do tohto roka 2020. Ja som spravodajkyňou k tomuto nariadeniu a môžem povedať, že medziinstitucionálne rokovania pokračujú a postupujú veľmi slubne. Parlament je ochotný pristúpiť na kompromisy a je v našom záujme uzavrieť tieto rokovania čo najskôr, aby sme zabezpečili, že stratégia EU 2020 začne implementovať v stanovenom čase. Okrem toho, Dohoda v prvom čítaní bude závisieť výlučne od výsledkov rokovaní a dúfame, že tento výsledok bude zohľadňovať aj, aj naše obavy, ktoré tu prekladáme. Systém riadenia, najmä na úrovni rady, sa niekedy to skomplikuje, najmä ku koncu rotujúceho predsedníctva. Všetci si to veľmi dobre uvedomujeme, ale Predsa len e, sa vždy snažíme zachovať konštruktívnosť v našom prístupe a snažíme sa to uzavrieť v rámci prvého čítania. Nedá sa to však poňať na úkor kvality takéhoto programu. V každom prípade pokračujeme e, s našimi stretnutiami každý týždeň, e, kde sa zaoberáme celým textom nariadenia a do veľkej miery sa aj zhodujeme Avšak ešte stále sú niektoré mimoriadne dôležité otázky, ktoré sú významné z politického hľadiska a sú významné aj pre Európske parlament, ktoré ešte stále neboli doriešené. A e, zaoberáme sa nimi, že na politickej úrovni je doposiaľ e, prebehlo 5 takýchto trojstranných stretnutí, v rámci ktorých sa nám nepodarilo dosiahnuť uspokojivú dohodu napriek istej miere flexibility a rôznym návrhom. Z do parlamentu je mimoriadne dôležité, aby vedecký výskum v Európskej únii a dialog na túto tému bol veľmi výrazný v našich štruktúrach. Boli by sme radi, keby e, tieto dve témy boli naozaj e, veľmi zdôrazňované v všetkých súvislostiach Taktiež chceme e, rozšíriť pôsobnosť programu Horizon 2020 na malé stredné podniky a boli by sme radi, keby sa zúčastňovali výraznejšie týchto programov. Toto vnímame ako našu prioritu. Chceme, aby sa vytvorilo jednotné miesto kontaktu pre tieto malé stredné podniky, aby sa zjednodušila ich účasť na týchto programoch. E, ďalším rozdielom názorov je otázka financovania výskumu a vývoja v oblasti energetiky. Chceme isté, že energetickú efektívnosť, chceme čistú energiu. Nechceme také výsledky, ktoré by nám zabránili naďalej viesť ostatní aktérov vo svete v tejto veci. Sú aj ďalšie oblasti, kde sa v zásade zhodneme, ale nevieme, ako by sa to malo poňať v praxi. Aj keď sa zhodneme napríklad na dôležitosti toho, aby toto zverejňovanie bolo povinné, ale nepodarilo sa nám zatiaľ vyjednať podrobnosti. Ja dúfam, že v najbližších týždňoch sa nám to podarí. Bude potrebná ochota a dobrá vôľa zo všetkých strán, aby sme pokročili ďalej na našich stretnutiach s komisiou a s írským predsedníctvom azijskou vládou e, sa oboznavujeme s našimi stanoviskami navzájom. Na záver by som rada pripomenula, že akékoľvek výsledky si budú vyžadovať e, samozrejme príslušné rozpočtové financovanie. Dúfame, že všetky tieto rokovania a kompromisy, ktoré sa napadli vyrokovať, nebudú potom podkopané nedostatočným financovaním. Budeme sa snažiť do všetkých síl, aspoň teda my tu v parlamente, aby sa tak nestalo. Teraz, ak dovolíte, by som prečítala niektoré vyjadrenia, ktoré mi zaslal pán LR, ktorý tu žiaľ dnes nemôže osobne byť a ospravedlňuje sa za svoju neúčasť a taktiež niekoľko stanovisk pani Karvalo. Pán LR by vás rád informoval, že parlament chce skutočne zjednodušiť eh, celý model financovania Isté, že e, je to e, výraznou súčasťou toto zjednodušovania, tento model financovania, ale nie je to jediná súčasť. E, ďalšia poznámka a návrhy na zjednodušenie sú poprvé zkracovanie času prideľovania dotácií. Neredne v finančných pravidlách stanovuje maximum 9 mesiacov, ale parlament to chce znižiť na 6 mesiacov. Priateľný kompromis by mohol spočívať v skrátení tejto lehoty o mesiac v rámci horizontu 2020. Také zjednodušenie by znamenalo jednotné pravidla pre všetkých. Parlament je ochotný udeliť výnimky účastníkom GTI Ďalej sú tu rôzne body, ktoré si budú vyžadovať dosť mieru flexibility, ale čo sa týka GTI, na tom parlament rozhodne trvá. Nemáme zatiaľ žiadne informácie od komisie o výnimkách, ale pokiaľ ide o stanovisko parlamentu, určovanie výnimiek formou delegovaných aktov by mm, bol priateľným kompromisom. Ďalej po tretie, parlament navrhuje zrýchlený postup pre inovácie pre také schôdze, ktoré prebiehajú neustále, aby sme zaujali postup z dola nahor. To by sa malo vzťahovať aj na zvyšok programov. Niektoré črty nových nástrojov podporujem, ale myslíme si, že to nepokrýva všetky prvky. Najkontroverznejšou otázkou je, že stanovisko rady je nepriateľné, ak totiž budeme eh, sa naďalej opierať o systém bonusov, to by veľmi výrazne obmedzovalo rozpočet eh, pre celý horizont 2020 a mnoho projektov by nebolo dostatočne financovaných. A stanovisko komisie a parlamentu nepočítajú eh, s plnými nákladmi pričom o to žiadajú Európske asociácie pre výskum. Parlament je však ochotný o tom rokovať, no rada e, nie je ochotná. Zjednovedomie naše stanovisko a už máme naozaj veľmi málo času. Respektíve už e, vypršal čas na hľadanie kompromisu. To bolo teda stanovisko pána Elera a teraz je stanoviska pani Carvajo, ak dovolíte. A čo sa týka pokroku v jednotlivých e, programoch, pani Karvajo, teraz by som prešla do angličtiny, ak dovolíte, pretože mi dala svoje poklady v angličtine. V prebiehajúcich e, trojstranných rokovaniach, ktoré začali v januári, sa rokuje o programoch e, ako súčasti celého balíčka nariadenia a ostatných právnych úprav. Čo sa týka najvýznamnejších aspektov v programu Horizon 2020, je tu viacero politických priorít Európsky parlamentu To zahrňa rozsiahly prístup cyklu inovácií, ďalej rozšírenie účasti a synergie s ostatnými oblastiami financovania. Horizon 2020 sa snaží zjednodušiť cestu k komerčnému využívaniu poznatkov z výskumu. Celý cyklus inovácií by sa mal pokryť, pretože to prinesie väčšiu mieru účasti zo strany európskych podnikov. Horizont 2020 taktiež snaží podporovať aktívne zapájanie sa malých a stredných podnikov. Európsky parlament vo svojom návrhu zvyšuje rozpočet, ktorý e, sa vyčlení na nástroje zamerané na malé a stredné podniky, taktiež navyšuje možnosť účasti malých stredných podnikov z znižuje túto účasť z 50 na 20 taktiež chceme e, zvýšiť možnosti účasti pre ostatných aktérov. Horizont 2020 zdôrazňuje rozširovanie účasti, pričom chceme zachovať excelentnosť e, rozširovanie tohto priestoru účasti môžeme dosiahnuť rozvojom nástrojov ako napríklad eh, rôznych foriem grantov a twinningových programov. Teraz, ak dovolíte, by som sa rada vyjadrila k synergiám eh, v súvislosti s ostatnými programami, eh, čo sa týka priemyselnej konkurenceschopnosti. V súvislosti s výzvami, ktorým čelí naša spoločnosť, to je nad rámec jedného jediného programu. Zároveň však platí, že chceme podporovať inovácie, to si však bude vyžadovať e, dostatočné financovanie, preto Horizon 2020 by sa mal spojiť s ostatnými formami európskeho financovania, najmä štruktúralnými fondami. Tieto by sa dali e, rozvíjať aj smerom hore, aj smerom dole tak aby sme rozvíjali vytváranie kapacít a zjednodušili postup týchto výrobkov na trhy. No a na záver, v mene všetkých troch spravodajcov by som rada uviedla, že ešte stále sme otvorení akýmkoľvek eh, príspevkom a vyjadreniam kolegov. Chceme na tomto pracovať spoločne so všetkými poslancami z výboru a so všetkými politickými skupinami až do úplne poslednej fázy dohody s radou, tak aby sme e, dosiahli čo najlepší výsledok e, pre program Horizon 2020 pre najlepšie roky. Ďakujeme pekne. Pani Madurel, ďakujeme za váš ochotný a otvorený prístup. Zrejme môžem hovoriť mene celého výboru, keď povieme, že vám všetci želáme naozaj veľa šťastia v týchto rokovaniach. Posledný bod na našom programe je bod rôzne. Pán Ody, nech sa páči. Ďakujeme pekne za slovo. Ja som rád, že sa môžem zúčastniť aj stretnutia koordinátorov. Rečníkovi vypadol mikrofón. Oui. Euh, euh, je voulais vous demander si vous pouvez nous, nous dire un mot euh, sur le dossier du backloading. Et... Mohli by ste nám povedať niečo o backloadingu a kvótach emisí CO2? Opäť to príde, táto tematika, do nášho výboru. A aby sme sa vyhli tomu, čo sa stalo na plenárke, možno by sme sa mali e, porozprávať o článku 15 a aby sme si mohli podeliť túto tematiku medzi výbormi Envy a ITRE, aby sme sa vyhli napätiu, ktoré by mohli vzniknúť medzi týmito dvoma výbormi. Ako budeme konať na plenárke? Čo sa týka tejto otázky, budeme musieť poprosiť výbor NV, lebo sú oni gestorským výborom pre túto tematiku. Prepačte, pýta sa pán predsedajúci, pretože pani Korhola sa hlasí o slovo. Mimo mikrofón. Nepočujeme. Nie je zapnutý mikrofón rečničky. Prepačte, ja som tá, ktorá som zodpovednou spravodajkyňou za skupinu EPP v tejto veci vo výbore Envy. Dostala som informáciu, že Envy sa tomu nebude venovať samotný ako výbor. 19. E, júna sa bude hlasovať a to a na začiatku júla to príde na plenárku. Samozrejme je to poľutovania hodné, pretože osobne si myslím, že ITRE sa mal vyjadriť k tejto téme a nie len samotný výbor Envy. Je to skutočne zaujímavá téma, ktorá je rozporúplná a skutočne nechcem, aby sa výbor Envy zaoberal tým ako jediný výbor, ale pokúsim sa zabezpečiť to, že EPP bude mať e, silné slovo v celom tomto postupe. Ďakujeme vám, hovorí predsedajúci, ďakujeme pani Korhola. E, vezmeme e, si to za svoje a budeme sa rozprávať aspoň so spravodajcami výboru INVE. Čo, pokiaľ viem, koordinátori vo výbori Envy sa dohodli na 27. mája, dokedy treba predkladať zmenujúce návrhy a potom plenárka v júli sa bude zaoberať touto témou a bude sa tam hlasovať. Ale budeme stále v kontakte a budeme vás informovať o tejto téme. Sú ešte nejaké ďalšie príspevky v bode rôzne? Zdá sa, že tomu tak nie je. Ďalšie stretnutie bude 29. a 30. mája o 9. ráno začíname. Ďakujem vám za účasť. Želám vám príjemný večer.